Bon. Mes chers collègues, pour ceux qui sont là et que je remercie d'être là. Drahí kolegovia, takže tí, ktorí ste už tu, tým vám ďakujem za prítomnosť. Budeme pokračovať v našom zasadnutí a pozrieme sa na e, rôzne náklady prístupu k farmaceutickým produktom v e- Európskej únii. To je bod 17. A teraz by som chcela dať slovo vám, vážený pán kolega, pán Kanavos. Takže pán Kanavos nám o tejto téme povie viac a potom otvoríme rozpravu pretože máme nejaký krátky rečnícky čas k tomu. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pán Kanovac. Ja by som chcel poďakovať za to, že ste ma pozvali na zasadnutie vášho výboru. Som veľmi rád, že tu teda môžem pohovoriť o materiáli, ktorý hovorí o rozdieloch v nákladoch e, na farmaceutické výrobky a prístupe k ním v rámci Európskej únie. A dúfam, že budeme mať čas aj na diskusiu po tejto mojej prezentácii. No, e, rád by som e, podporil svoje slova vizuálnou prezentáciou, ale niektoré obrázky preskočím alebo e, preberiem troška stručnejšie. Každopádne, chcel by som hovoriť o materiáli, ktorý sa snaží vysvetliť, prečo Eh, ceny farmaceutických produktov a tým pádom aj náklady na eh, farmaka lieky sa líšia v jednotlivých členských štátoch a eh, budem sa zameriavať na niekoľko sekcií. V prvom rade ceny liekov na predpis, po druhé ceny všeobecných liekov a ehm, dopad cien farmaceutických produktov na výskum a rád by som uzavrel túto svoju tento svoj príhovor závermi a určitými odporúčaniami na strategickej úrovni. Na strategickej úrovni, na úrovni EÚ. Iste si uvedomujete, že v Európskej únii existujú rozdiely medzi HDP. Predseda komisie Barroso si to uvedomuje tiež, ale nie je to vždy zohľadnené. A Vedie to napríklad k rôznym, rôznym výdavkom na zdravotnú starostlivosť a farmaceutické produkty, ktoré závisia od HDP do veľkej miery. A keď to porovnáme v, cel, v celej Európskej únii, tak nám z toho výjdu veľmi jednoznačné rozdiely medzi krajinami EÚ. Otázka je, čo tieto rozdiely so sebou prinášajú a um, tým sa dostávame k problému cien farmaceutických produktov. Z pohľadu čistého pozorovateľa môže dovesť k diferencovaniu cien farmaceutických produktov e, pre e, teda z hľadiska tak e, pôvodných výrobcov, ako aj výrobcov generík. A niekedy tie rozdiely sú pomerne, pomerne zásadné. Teda existujú rôzne štúdie, rôzne metodiky skúmania tejto problematiky. V minulosti sa takéto štúdie prezentovali a E, napríklad v Británii e, jedna štúdia ukazuje, že e, existujú veľké rozdiely v cene na úrovni až 25 medzi najdrahšími a najlacnejšími liekmi a celkovo medzi jednotlivými členskými štátmi existuje až štvornásobný rozdiel medzi najlacnejšími a najdrahšími cenami toho istého lieku. A ceny generík tie e, sa líšia ešte väčším faktorom, väčším podielom a um, tiež by sme nemali zabúdať na to, že farmaceutický sektor je veľkým zamestnávateľom v Európskej únii. Zamestnáva 3,5 teda prináša 3,5 celkovej pridanej hodnoty vo výrobe, prispieva do veľkej miery k výskumu a k vývoju a e, pripomínam, nejde len o pôvodných výrobcov, ale aj o výrobcov generík a títo tiež patria do priemyselnej bázy Európskej únie. Tieto rozdiely, e, som teda vlastne povedal, sú niekedy pomerne zásadné a E, vyžadujú teda vysvetlenie. No a toto vysvetlenie na európskej úrovni bude musieť e, preskúmať aj politiky, e, ktoré sú implementované na, na úrovni členských štátov. V podstate treba skúmať regulačné systémy, ktoré upravujú ceny liekov na predpis. No a my sme túto legislatívu skúmali a došli sme k záveru, že medzi členskými štátmi do, dochádza k pomerne veľkým rozdielom. Ceny e, riekov na predpis sú regulované vo väčšine členských štátov, ale e, existujú rôzne metódy, napríklad referencovania cien a e, ďalšie metodické rozdiely, ktoré vedú k pomerne vážnym alebo teda zásadným rozdielom medzi e, cenami čl- v členských štátoch. E, teda toto je v podstate stránka ponuky ergo ceny výrobcov, alebo teda ceny nákupu farmaceutických produktov a my by sme, teda my, my sme skúmali e, teda nie len cenu farmaceutických produktov na strane, na strane ponuky, ale aj na strane dopytu. Teda um, teda skúmali sme, do aké miery sú ovplyvňované nákupné rozhodnutia lekárov, pacientov a lekární. Mm, jedným z z výsledkov, alebo teda mm, jedným z, mm, zo zistení je, že v niektorých členských štátoch sa e, presadzujú um, presadzujú systémy, v rámci ktorých e, sú podporované najmä generické produkty, čo vedie lekárne k tomu, aby predávali aj originálne produkty pod generickými menami. A táto skladačka je Mm, zaujímavá aj kvôli tomu, okrem toho, čo som už povedal, teda že sa uplatňujú rôzne e, regulačné režimy v celom e, distribučnom reťazci, e, ale treba zvážiť aj podmienky v, mm, vo, vo veľkom obchode a v malom obchode v jednotlivých krajinách. Tieto dva články reťazca tiež prispievajú k cenám farmaceutických produktov. Takže pozrime sa na vlastne my sme skúmali opatrenia na strane dopytu, na strane ponuky, e, skúmali sme do istej miery aj opatrenia v dodavateľskom reťazci, ale tiež je potrebné skúmať e, diferencované daňové štruktúry, napríklad DPH. DPH je niekde v niektorých členských štátoch nula, v iných členských štátoch môže byť až 25 To hovoríme teraz o liekoch na predpis. Niektoré mm, z týchto re- regulatórnych opatrení alebo zásahov vedú k istým problémom s prístupom k liekom v určitých častiach Európskej únie a či tieto problémy s prístupom k farmaceutickým produktom súvisia s, um, s narábaním s rôznymi zdravotnými technológiami. Teda uh, v členských štátoch sa uplatňuje rôzna odliš, odlišná metodika hodnotenia prínosu uh, lekárskych a um, le, mm, zdravotníckých technológií a produktov, čo vedie k tomu, že niektoré technológie v niektorých členských štátoch sú považované za veľmi užitočné, v iných štátoch za neveľmi užitočné a to vedie k diferencovanému nasadzovaniu. A ďalej možno konštatovať, že v niektorých menších členských štátoch nastáva problém malého trhu, teda je pravdepodobné, že niektoré, trhy, niektoré produkty tam nie sú nie sú dostupné, niektoré produkty sú možno e, príliš drahé, e, niektoré sú nahradené generikami a teda to znižuje tú cenu v porovnaní. No a e, to, toto všetko bolo treba zohľadniť pri porovnávaní cien farmaceutických produktov medzi jednotlivými štátmi. A tiež dochádza k tomu, že existuje pohyb eh, liekov zo štátu, ktorý má vyššie ceny, do eh, štátu, ktorý má nižšie ceny, kde ten dopyt eh, sa možno zvyšuje. No a toto celé vplýva na predaje farmaceutických produktov, produktov v jednotlivých členských štátoch. Takže so, s, s prístupom k farmaceutickým výrobkom súvisí niekoľko problémov alebo otázok, ktoré sú determinované poprvé regulačným rámcom v jednotlivých krajinách a my sme skúmali vo svojej správe túto, e, túto záležitosť a tiež e, sme formovali určité možnosti možnosti úpravy tejto otázky na politickej úrovni, tak na úrovni EÚ, ako aj na úrovni členských štátov, pričom by sa zohľadňovali e, rôzne regulačné postupy v členských štátoch. Samozrejme, je neustále potrebné skúmať liekovú politiku a prepracúvať ju, a mm, na začiatku správy e, si môžete všimnúť, že my investujeme množstvo peňazí e, do e, revízie liekových politík, ale nevždy sa opatrenia, ktoré z nich vyplývajú, implementujú správne alebo dôkladne. Takže ak si niečo naplánujeme, tak musíme dohľadnúť na to, aby sa to vykonalo. Ďalej sú tu veci ako napríklad metodiky dielby rizika, um, metodiky uhrádzania liekov a metodiky skúmania toho, čo funguje, čo nefunguje a, a maximalizácie prínosu pre našich občanov. Ale um, je aj dopyt po uh, masívnejšom využívaní generík, pretože tieto môžu znamenať uh, uh zníženie nákladov a možno aj vyššiu mieru inovácie v niektorých členských štátoch eh, je však miera predpisovania generík vysoká, v iných nízka. Ono to eh, závisí od eh, toho, aká stratégia sa uplatňuje. No a jedným z hlavných cieľov je naďalej podporovať inováciu v tomto sektore, pretože to je v podstate nielen púpočná šnúra pre dodávateľov, ale, ale prostredníctvom inovácie sa zlepšuje aj liečba pre, pre občanov, ktorá sa premieta do dlhšej priemernej dĺžky života a do kvalitnejšieho života. No a um, záverom je potrebné pokračovať v ďalšej výmene najlepších postupov a skúseností medzi členskými štátmi. Je dôležité sa od seba skrátka navzájom učiť a skúmať, čo funguje a čo nefunguje v jednotlivých členských štátoch. Tiež eh, musíme pokračovať v biomedickej inovácii na úrovni Európskej únie. Treba, treba túto oblasť inovácie podporovať. A treba podporovať samozrejme inováciu ako takú, ale na druhom, na druhom konci spektra je potrebné podporovať aj využívanie generických liekov, a to už na európskej úrovni. Isté, sú ešte aj e, iné otázky, napríklad problém malých trhov, trhov ktoré treba riešiť. No a Ďalej je potrebné e, skúmať, ako, ako reálne funguje prax, čiže či tie princípy, ktoré nastavíme ako politiku, sa, sa reálne premietnú do, do toho, čo by sme chceli dosiahnuť v praxi. No a treba teda podporovať aj diskusiu o praktických postupoch a, a tam je dôležité um, koordinovať uh, stratégiu členských štátov s vývojom na trhu. Pani predsednička, nie je veľmi jednoduché e, zjednodušiť do pár minút taká, takúto veľmi komplikovanú správu, v ktorej vystupuje mnoho zainteresovaných strán, ale ja som vám poskytol, dúfam, tie naj, najzaujímavejšie body a veľmi rád odpoviem na prípadné otázky. Ďakujem vám veľmi pekne za túto vašu veľmi zaujímavú a obohacujúcu prednášku o vašej správe. Je to samozrejme téma, ktorá nás všetkých veľmi zaujíma. A teraz by som chcela odovzdať slovo prvému rečníkovi, prvým ľuďom, ktorí sa pýtali, alebo ktorí sa budú pýtať. Prvý je pán Horst Schneller. Ďakujem, dámy a páni. Túto štúdiu sme e, zadali a keď si to prečítame, tak môžeme získať veľmi e, rýchlo prehľad o tom, aké problémy sa tu vyskytujú. Mal by som ešte niekoľko otázok eh, na autorov, ktoré sa ma dotýkajú, aby som si takto vlastne skompletizoval svoj názor eh, o tejto štúdii. Ako hlavný zdroj uvádza autor jednu štúdiu, ako aj číselný materiál eh, Európskeho zväzu výrobcov liečiv ale nie jednotlivých e, e, lekární, obchodníkov, alebo povedal by som v úvodzovkách e, iných zdrojov, ako sú ministerstva. Skrátka štúdie, ktoré, sa po, ktoré, ktoré dochádzajú k iným výsledkom, nie sú zohľadnené. Ďalšia poznámka sa týka problematiky falšovaných e, liečiv. Uvádza sa tu, že e, tieto paralelne importované liečiva predstavujú isté riziko. Európsky parlament tohoto roku vo februári dospel k e, záverom, ktoré by mali zabrániť práve šíreniu týchto E, falšovaných e, liečiv. A to je zase niečo, čo e, nenachádzam vo vašej štúdii. Tretia poznámka, pri čítaní tejto štúdie som získal dojem, že aktéry sa snažia prakticky len zvyšovať náklady a obohacujú sa. Ale veľkopodnice ako aj farmaceuti musia predsa plniť e, určitú e, úlohu, teda majú isté poverenie. Skrátka, e, zaujímalo by ma, akú štruktúru si predstavuje autor, aby bola zabezpečená, aby bolo zabezpečené zásobovanie všetkých vrstiev obyvateľstva v Európe liekmi. Ďakujem pani Ďakujem veľmi pekne. Ja môžem dodať k tomu, čo povedal pán Schnerhardt. Pre mňa osobne nebolo až také eh, prekvapivé na strane 32 si prečítať, že že hlavne obchodníci a výrobné firmy. No a samozrejme vidíme, že je tam štvornásobný rozdiel medzi tými liekmi, ktoré ktorý sme dokázali preukázať pôvod a medzi tými, ktorí nie. No a neviem, či som to pochopila správne. No a my sa však zaoberáme už pomerne dlho e, liečivami, liekmi a politikou s tým súvisiacou. Vy ste práve opísali e, zamestnanosť a úroveň zamestnanosti vo farmaceutickom sektore. No a myslím, že to je správne a súhlasíte, že faktor zamestnanosti zohráva dôležitejšiu úlohu v rámci výroby, čo sa týka aj výskumu, čiže toho on-pattern výroby. Ak s tým súhlasíte, ja som si istá, že s tým súhlasiť budete, tak nie som si istá, že ja súhlasím s vami a s vašou možnosťou na národnej úrovni využívať výrobu generických liekov. To je protiklad. Na jednej strane zdôrazňujete zamestnanosť vo farmaceutickom sektore a na druhej strane chcete posilniť stranu generík. No a ja pokladám za zaujímavé tiež tú zaujímavú časť, ktorá sa týka HTA. Možno sledujete naše diskusie nedávne a problémy, ktorým čelíme. Takže ako, viete, ako by sme mohli presvedčiť krajiny ako Spojené kráľovstvo a iné, aby Eh, lepšie zdieňali, zdieľali a delili sa o najlepšie postupy. A to by nám veľmi pomohlo, pretože už nám, tak povedať, zločné nápady. No a čo sa týka krokov na európskej úrovni, no vy navrhujete lepšiu koordináciu medzi členskými štátmi, podporu spolupráce. No a ja čakám na vaše myšlienky, ako to urobiť, pretože mne už dochádza predstavivosť tejto súvislosti. No a rovnako nie som si istá o zmenšovaní potreby a hodnoty generík. Súhlasíme, že generika budú len v prípade, aké budú chránené patenty, pretože nebudú generika, ktoré by sa dali nejak mimo eh, vyprodukovať eh, pomocou obidenia patentu. No a takže poradte nám, pretože nevidím to tam, pretože pre mňa jednoduchý nárast eh, generík je nesprávny, pokiaľ neviete, od čo je to generikum? Ak neexistuje liek, ktorý je chránený patentom. No a ďalej niektorým politickým možnostiam súhlasím a v prípade iných myslím, nič nie je úplne nesprávne, ale je a to pomerne optimistické. Ehm, a možno máte nejaké nápady, ako lepšie podporiť tie krajiny, ktoré majú národné systémy, aby ich lepšie koordinovali, pretože v súčasnosti nie sú ochotní tak robiť. Ďakujem pekne. Dagmar, Karol Schlitter. Ďakujem za vašu správu, a vašu prezentáciu. Mňa trochu prekvapuje ten výrazný raz nákladov na farmaceutika v roku 2008 až 2010. Prečo Spojené kráľovstvo nezodpovedá tiež tomuto modelu. Urobili nejakú osobitnú vec, to je jedna otázka, môžeme sa z toho poučiť. A druhá vec, to je veľmi nízka úroveň výskumu a vývoja, 15 až 20 To je veľmi nízky podiel nákladov na výskum a vývoj. No a vo svojich odporúčaniach, mm, vo vašich odporúčaniach mi jedno chýba, o tom sa bude diskutovať v americkom senáte zajtra. A to sú cenové fondy. 31. mája sa uskutoční konferencia na túto tému. To je ďalší alternatívny mechanizmus, ako financovať výskum a vývoj. Rozhodujeme o zdravotníckých prioritách, rozhodujeme o tom, aké lieky najviac potrebujeme a určíme im cenu, možno nejakú malú časť, takže jedna na diagnostifikáciu je jedna alebo cena za molekulu, takže môžete ponúknuť cenu. No a potom výroba sa licencuje zadarmo, takže nepotrebujete paralelné importy, nepotrebujete, nemusíte sa báť nelegálnej výroby, takže, pretože ten zisk je taký malý, takže toho sa nemusíte bať. Takže zaoberali ste sa touto možnosťou a rozhodli ste sa, že ju tam nezaradíte, alebo ste sa touto témou správe nezaoberali. Ďakujem pekne, Karol. Teraz Peter Líze. Ďakujem, pani predsednička. Dovolte mi, aby som naviazal na otázku e, pána Schnellharta k paralelným importom. To bol praktický podnet, prečo sme sa rozhodli, že takéto štúdie vlastne chceme vôbec mať. Pretože čo sa týka falšovania e, liečiv, hovorilo sa e, o tom, aspoň, ale nenašli sme skrátka e, žiadne e, podnety, pokiaľ nejaké máte, tak nám ich predložte. Skrátka, tie rozdiely v cenách sú také veľké, za to e, to môže riešiť obchoda tak, že slmí tieto náklady. Sú to na jednej strane obchodníci, ale ak existuje paralelný obchod, tak netlmi to zároveň aj e, ceny e, týchto liekov, alebo sa to úplne neutralizuje? Neviem, nie je mi to celkom jasné. Myslím si, že sa to nedá tak celkom presne vypočítať, pokiaľ si pozrieme len jednu cestu. Pokiaľ mám hospodárskú súťaž, tak tam mám určitý tlak na ceny, to je pochopiteľné. A druhý bod, ktorý je pre mňa veľmi dôležitý, Poprosil by som vás, keby ste nám k tomu ešte teda niečo povedali. Sú náklady rozličných systémov. Máme e, stovky spolupracovníkov e, vo e, veľkých podnikoch, to znamená, že dochádza k rokovaniach o cenách v jednotlivých e, štátoch. Ja viem, nie je možné, aby sme to e, zmenili z jedného dňa na druhý a zabezpečili jednotné ceny, ale pokiaľ ide o farmaceutov a e, lekárov, ktorí rokujú o tom, aké vysoké majú byť tieto ceny liekov v jednotlivých štátoch, to znamená, že objem nákladov a tým potenciál úspor je veľký. Mňa by to v každom prípade zaujímalo, ako e, tento e, pomer vyzerá, ale vy už hovoríte o e, prvom kroku a síce o akomsi spoločnom prístupe k hodnoteniu liekov. Nie je možné, aby sme napríklad v Španielsku došli k úplne odlišnému výsledku ako vo Švedsku. Pokiaľ zjednotíme tieto metódy, tak si e, ušetríme obrovské náklady, ktoré sa potom budú môcť e, vynaložiť e, na výskum. A posledný bod, ešte jedna poznámka z mojej krajiny. V Nemecku na základe tých dátov, ktoré ste uviedli, Nemecko sa skrátka uh, Eh, hodnotí ako krajina, ktorá má pomerne vysoké náklady na lieky. Započítali ste, eh, vzali ste do úvahy skutočnosť, že existuje asi rok už eh, nový zákon. Zaujímalo by ma, či máte nejaké údaje k tomu, respektíve ako sa zavedenie tohoto nového zákona prejavilo. Ďakujem. E Ďakujem. Sú ešte ďalšie prihlášky do diskusie. Pokiaľ tomu tak nie je, dovolte mi tiež položiť jednu otázku a síce e, v mene mojej kolegyne pani Parvanovej. Pani Parvanová veľmi ľutuje, že dnes popoludní nemôže byť prítomná. Vyjadrila sa v tom zmysle, že táto štúdia je veľmi zaujímavá. Ide predovšetkým e, o prepojenie jednotlivých farmaceutických trhov v Európe a e, účinok na e, zdravie obyvateľstva v Európe. E, uskutočnili sa mnohé akademické výskumy, ktoré tu boli použité ako podklad, ale málo do podkladov E, z farmaceutických e, zväzov. Zaujímalo by nás, aké zdroje sa pre túto štúdiu použili. Nemáte žiadne e, štúdie z oblasti spotrebiteľov, alebo si myslíte, že tieto štúdie nie sú dostatočne dobré na to, aby sa zapracovali do takejto štúdie? Ďalej ma zaujíma tiež e, evaluácia e, osvedčení HTA, to znamená, je potrebné zohľadniť alebo zabrániť konfliktu e, záujmov. Možno, že komisia má k tomu nejaké doporučenia, čo sa týka porovnania cien a rozdielov v cenách v jednotlivých členských štátoch EÚ, hlavne u generík. Zaujímalo by ma, či ste skutočne zohľadnili e, všetky e, formy generík na e, trhu. U generík sa vyskytujú totižto ešte väčšie rozdiely v cenách ako u chránených liekov, ale trh s generikami je veľmi rozmanitý, čo sa týka výberu produktov, sortimentu. To závisí vždy od eh, rozhodnutia jednotlivých vlád. A potom mám ešte jednu otázku k téme paralelný obchod. Myslíte si, že, pre, že by bola potrebná prehlbená štúdia, ktorá by skutočne e, hovorila o e, dopade e, cien e, liekov na obyvateľstvo a čo si myslíte, akým smerom by sa takáto štúdia mala uberať. Ešte otázka na komisiu. Myslí si komisia, že by e, bolo rozumné takéto výskumy uskutočniť, e, predovšetkým k téme paralelný obchod. Toľko teda otázky moje kolegyne pani Parvanovej a teraz dávam slovo pani Evans. Ja som chcela poďakovať za túto štúdiu. Podľa mňa to je veľmi zaujímavá štúdia s mnohými užitočnými informáciami. Ja by som si rada, ja som sa, mňa zaujímalo prečítať niečo o veciach, ktoré sú také ťažké na kontrolu. Napríklad a, e, predpisy doktorov alebo verejná mienka o liekoch. No a našej krajine, a e, táto je tiež jedna z nich, kde k doktorovi a bez ohľadu na to, aké máte problémy, vždy vidíte s plnou kabelou liekov. No a tieto veci sa skutočne ťažko ovplyvňujú a riadia. Tiež ehm, ma zaujímalo výskum o vekovom, vekovej profilácii na vekových profiloch a rôznych eh, lekárskych predpisov. Pretože ako sa v posledných dvoch rokoch a ako sa používajú lieky v posledných rokoch a dvoch rokoch života, pretože eh, som počula príbehy o, o tom, že doktori predpisujú v posledných dvoch rokoch života eh, alebo v posledných eh, rokoch života pacientom veľa liekov bez toho, aby vedeli, aké sú ich spoločné účinky. Takže chcela by som sa spýtať, čo, čo s výsledkami tejto štúdie je to zaujímavé, ale hovorí sa tam o mnohých kompetenciách členských štátov, hovoríte na tom na pracovných skupinách na rade môžeme my niečo urobiť e, konkrétne pre malé krajiny. Pretože jedna z najvážnejších vecí je, e, že menšie krajiny zaostávajú alebo nemajú prehľad o tom, e, respektíve sú také znevýhodňované, pretože ich trh je malý v tom, aké lieky sú dostupné na trhu. Takže ich sú mnohé veci, ktoré sa týkajú rovnakého prístupu pretože v niektorých krajinách majú pacienti síce zaručený prístup k liekom, ale spolufinancovanie a miera spolufinancovania je taká vysoká, že nie sú pre každého dostupné. A to je e, veľký problém. Takže kde sa môžeme dozvedieť takéto štúdie? Ďakujem. Dobre, ďakujem pekne. A nechce žiadny ďalší kolega sa ujať slovo, takže žela si komisia vystúpiť pani Lora Nistor. Príjemné popoludne. Dámy páni, ja som Laura Nistor, zastupujem Európsku komisiu, generálne riaditeľstvo pre podnikanie. Ako bolo správne povedané, tak sú to kompetencie členských štátov a zdravotná starostlivosť spada do kompetencií členských štátov. Avšak to neznamená, že na európskej úrovni nemôžeme urobiť vôbec nič. A čo sa týka prístupu k liekom, a konkrétne v malých krajinách, tak máme platformu pre prístup k liekom v Európe. No a v rámci tejto platformy máme rôzne pracovné skupiny, napríklad pre malé trhy. Máme osobitnú skupinu, kde členské štáty sa stretávajú, diskutujú a identifikujú rôzne problémy, ktoré sú na trhu a snažia sa nájsť rôzne riešenia. Takže je to skutočne mm, mechanizmus výmeny skúseností rôzne štúdie, ktoré pomôžu hľadať a nachádzať riešenia pre problémy, ktoré sa identifikujú v rámci pracovnej skupiny. No a využitie tejto štúdie pre nás je také, že tie údaje, ktoré sú v tejto správe, sa môžu využívať v definícii problémov. Takže to sú isté veľmi dôležité informácie a venujeme veľkú pozornosť tejto štúdii, ako aj ďalším štúdiám z farmaceutického sektora, ktoré sú momentálne na trhu. Takže toto je tejto otázke, čo sa týka paralelného obchodu, tak no, možno by vám vedel k tomu povedať viac. Ako viete, tak stanovisku, stanovisko e, súdneho dvora o paralelné je také, že paralelný obchod nie je, neporušuje zmluvy, takže toto je realita, ktorú musíme akceptovať. Bolo by zaujímavé zaobrať sa tým, aké sú prínosy a aké sú nevýhody paralelného obchodu Momentálne neviem povedať, že sa že komisie niečo urobí. Nož, ďakujem pekne. Dúfam, že som objasnila niektoré otázky, akých bude viacej. Tak na, na, odpoviem rada aj ďalšie. Ďakujem. Ďakujem. Dagmar. Prepačte. No, bohužiaľ, neobjasnili ste všetky otázky, nie je to vaša chyba. Ja som vám chcela povedať jednu, jednu vec. Ja som bola jedna z tých, ktoré si mysleli, že legislatíva pre lieky ehm, je dobrá na DG, DG Enterprise, ale keď to ide na DG Sanko, tak eh, nemôže zostať jeden element na DG Enterprise ako o, smernica o transparentnosti s ničím iným, žiadny kontakt na zdravotníckú legislatívu, žiadne ďalšie kompetencie pre nič iné. Nie je to vaša chyba, ale ja by som bol rada, keby ste svojim nadriadeným tak ako to povedali im, že a vrátilo sa to späť na komisiu, nie je to vaša chyba, ale DG Enterprise stratilo kompetencie a zaoberajú sa teraz touto vecou, čo je skutočné plýtvanie časom, plýtvanie zdrojmi a úprimne povedané, nič z toho, čo ste povedali, nehovorí o tom, čo sa stane. No a nie je to vaša chyba, pretože vy v podstate ani nemáte žiadne kompetencie tie Digi Sanko, takže prosím, dajme veci do poriadku. Dobre, ďakujem pekne. Pán Kanavose, prosím, zodpovedzte na otázky. Ďakujem, predsednička. Ďakujem za otázky a pripomienky poslancov Európskeho parlamentu. Dovolte mi objasniť niektoré veci, pretože otázka liekov na predpis je veľmi komplikovaná. Je jasné, že je tu veľa zapojených veľa aktérov, veľa záujmov, takže dovolte mi venovať sa vašim otázkam. No a, no a ja som sa snažil si ich tak nechal usporiadať tie otázky, takže eh, ich zodpoviem po, po blokoch jeden po druhom. No a mne sa zdá, že eh, tu zazneli tri také hlavné skupiny otázok, čo sa týka paralelných obchodov, eh, jedné, jeden hodnotenia technológií, tretí sa týka generických liekov. Tiež som za, počul otázky k prílišnému predpisovaniu alebo nedostatočnému. No dovolte mi povedať, aspoň z mojej perspektívy, niečo k týmto eh, veciam. Je to osobná perspektíva na základe skúsenosti z výskumu. Viete, že sú už tam konflikty záujmov. No, už zneli tu otázky pána poslanca z Nemecka o potenciáli úspor v cezhraničnom obchode, o falšovaní a tak ďalej. Nezabúdajme na to. Musíme vidieť veci v širšom komplexe, v súvislostiach. No a je to priemysel, ktorý hodnotu približne vytvára 1,5 HDP Európy. Paralelné obchody sú porovnaní s tým zanedbateľné. Úspory sú veľa menšie. Keď sa pozriete na štúdie, ktoré e, sa tým zaoberajú, tak e, tieto úspory sú skutočne minimálne. No a v mnohých prípadoch, alebo v niektorých prípadoch e, zanedbateľné ale tieto práce boli vykonané pred 5, 6, 7 rokmi. Dynamika sa vtedy zmenila. Vidíme iné veci distribúcie liekov, priama distribúcia do lekárni. Vidíme, že členské štáty zakazujú vývoz e, z dôvodu verejného zdravia. Máme veľké stiažnosti. No a moja perspektíva je taká, že vec um, potenciálnych uh, úspor musí byť uh, v súlade s potenciálnymi problémami, ktoré paralelný obchod vytvára. Falšovanie, paralelný obchod uh, môže priniesť aj falšované medic- lieky, avšak nie je to žiadny predpoklad ani nevyhnutnosť, nevyhnutný dôsledok. No už um, falšované lieky existujú už dlho. Niektorí ľudia falšujú lieky u seba doma, to je potom trestná činnosť. Niekedy je jednoduchšie mať možnosť um, falšovania v prípade, keď lieky, ktoré opustia továreň, sa otvoria a tak ďalej. No, to možno teoreticky to zvyšuje a v niektorých aj empiricky zvyšuje túto, túto hrozbu. Mm, ja si však myslím, že z politického hľadiska, z môjho, mojej perspektívy, paralelný obchod sa možno preháňa z vedeckého výskumu. Je to však fascinujúce hodnotenie zdravotníckej technológií, techniky sledujeme hlavnú silu pri hodnotení liekov v EÚ. No a v správe je to tiež vyjadrené a pre mňa je to dôležité, že sú tie rozdiely, ako jednotlivé členské krajiny hodnotia rôzne dôkazy alebo výsledky. Pričom niektorému štátu sa tie výsledky, dôkazy môžu páčiť, iným nie. No a z tohto dôvodu je diferenciovaný prístup k rovnakým liekom medzi jednotlivými krajinami. My sme sa dohodli, a to je jeden spôsob, ako pokračovať v diskusii o tom, ako budeme hodnotiť nové technológie. A toto je oblasť, kde by sme mohli priniesť postup. Takže ak sa dosiahnu inovácie, ako ich budeme hodnotiť? No a tu by, sme, tu by sa dalo robiť viac na európskej úrovni. Dalo by sa zaistiť lepšia koordinácia. Je Európska sieť HTA, ktorá spája rôzne metodiky. My však chceme posilniť túto dynamiku, dúfam, v budúcich rokoch. No a to potrebujeme pochopiť. No a zdieľanie najlepších postupov by medzi jednotlivými krajinami určite fungovalo. Samozrejme sú členské štáty, ktoré eh, berú iné eh, referenčné hodnoty eh, v rámci niektorých hodnotení technológií. No a čo sa týka otázky generík, tak nikto nepochybuje o tom, že generika sú lacnejšie, výhodnejšie a že prinášajú úspory. Ja nevidím medzi priemyselnou politikou, zamestnanosťou a podporou generík. Myslím, že sa doplňajú. Mňa osobne z hľadiska zamestnanosti zaujíma nielen výroba, pretože v konečnom dôsledku proces výroby nie je veľmi dôležitý pre e, zamestnanosť, pretože to je automatizované, ale dôležitý je výskumný proces a z európskeho hľadiska vieme, že výskum prispieva alebo výskumný priemysel prispieva výskumu a vývoji a zamestnanosti. No a nevidím teda medzi tými to dvoma žiadny protiklad. Rovnako nevidím žiadny protiklad medzi využívaním niečo výhodného s ohľadom na úspory zdrojov, aby sa dalo investovať do najmodernejších technológií a najmodernejších výrobkov. Ďalšie vece, čomu sa dá veriť, čomu sa nedá veriť. Ja myslím, že je mnoho údajov, sú veľa informácií o priemysle, o výkonnosti priemyslu, o politikách. Ja myslím však, že potrebujeme stabilné spolahlivé hodnotenie, napríklad o bleske toho, či výskum a vývoj dostáva 15 až 20 je to veľa málo. Ja myslím, že je to pomerne, že to je dosť. 15 až 20 z celkových nákladov na výrobu je dosť. Nezabúdajme na tom, že to bude pravdepodobne viac, pretože my EU ako placovia daňoví poplatníci, priamo aj nepriamo prispievame do procesu výskumu a vývoja. Takže nie je to len uh, farmaceutický priemysel, ale aj európsky daňoví poplatníci, či už na národnej úrovni alebo na európskej úrovni. No to platí o tých uh, cenách, cenových fondoch. Eh, dôležité je, ako budeme podporovať a ako otvoríme cestu inováciám na európskej úrovni. A myšlienka fondov mi vôbec nevadí. Ja by som niečo podobné dokonca veľmi rád podporil. Ale musíme spolupracovať na otvorenejšom modeli inovácií a tak výrobcovia, ale aj jednotlivé členské štáty to uznávajú. No samozrejme ďalšia vec, o ktorej hovoril pán Líze, o tom, kto z toho profituje. Toto je dynamická oblasť. Keď ja sa niečo zverejní v marci, v apríli, tak je to už zastaralé. Nušia, je to, táto téma sa veľmi mení, či už je to vývoj cien, hodnotenie zdravotníckých technológií, o úsporách z generík a tak ďalej. No, čomu sa dá veriť a čomu nie? Ja myslím, že sa dá veriť e, tým dôkazom, pokiaľ sú dosiahnuté tým najlepším spôsobom, pokiaľ rôzne, rôzne hlasy sú reflektované. No a poslanci a politici môžu si urobiť vlastný nástroj, e, názor na to, čo sa deje. Dynamika sa neustále mení. Ja nemyslím, že môžeme zohľadniť všetko v jednej štúdii. Môžeme zohľadniť, nemôžeme zohľadniť dynamiku v jednotlivých krajinách. Samozrejme, sú tu problémy cenotvorby, ako aj problémy množstiev, ktorých sa týka tak veľkých krajín, ako aj malých krajín. No a posledné, posledné záležitosti, vrátim sa k cezhraničnému obchodu. To je vaša otázka, pani predsednička. Skôr sa Možno, ak bude potreba, a to by sme pochopili, pretože už sa vykonala hĺbková štúdia v tejto oblasti a to, aby sme pochopili praxa, to, aby sme pochopili mm, mechanizmy výhod a prospechu nuša. No ja som sa toto situáciu, ja som toto záležitosťou zaoberal sám. Dynamika sa však neustále mení a preto ste by bolo hodné zaoberať sa rovnakou témou, ale z perspektívy aktualizácie. No a jedna vec k tým veciam, ktoré, ktoré povedala Laura Nistoj z komisie. Ja myslím, že komisia, či už je to Sanko alebo Enterprise, komisia robí veľmi veľa práce. Sú siete, ktoré podporujú, ale keď sa pozrieme na situáciu, pred 15 rokmi, keď členské štáty mm, vôbec nekomunikovali, tak eh, teraz eh, sa dá povedať, že štáty medzi sebou komunikujú a to nie len na verejných eh, diskusiách, ale chcú nejak zosúľadiť medzi sebou, čo funguje v rámci právneho systému a čo nie. A to je skutočný význam demokracie v našich členských štátoch. Komisia v tomto zohrávala úlohu. Samozrejme, aj vaša perspektíva, perspektíva parlamentu je samozrejme tiež veľmi dôležitá. Pani predsednička, mnohé otázky. Dúfam, že som zodpovedal na niektoré otázky, ktoré som dostal posledných 20 minút. Ďakujem za túto obsiahlu odpoveď na mnohé otázky, ktoré boli položené. Ďakujem za túto správu, ako aj za všetky vysvetlivky k jednotlivým otázkám. Dúfam, že to bolo zaujímavé pre všetkých eh, kolegov, ktorí tu boli eh, prítomní. Ďakujem tiež eh, aj komisii za dodatočné informácie. Pripájam sa k tomu, čo povedala pani Rod Perend. Dostávame sa k ďalšiemu bodu A poprosím teraz kolegu pana Šľutera, aby prevzal eh, predsedníctvo k tomuto bodu.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 Yes, uh, so we will start the meeting again. Dobre, takže pustíme sa znova do práce, budeme pokračovať v rokovaní. A ďalším bodom na našom programe je prezentácia správy, ktoré vypracovalo Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb o boji proti žltačke B a C. Je tu Mark Springel, ktorý je riaditeľom CDC. E ja som veľmi rád, že ste prišli a Dúfam, že sa dostanete aj naspäť, lebo som počul, že ten vulkanický vlak, <laughs> ten vulkanický oblak sa presúva pomaly na východ, takže uvidíme, ako to dopadne. Každopádne, toto je téma veľmi dôležitá a treba povedať, že e, prevalencia e, hepatitidy je globálne veľmi vysoká a e, je pomerne alarmujúco vysoká aj v Európe. Dobre, ďakujem veľmi pekne a tiež dúfam, že sa mi podarí vrátiť do Štokholmu. Ja viem, že Európsky parlament sa veľmi zaujíma o otázky E, boja proti žltačkám B a C a ja som veľmi rád, že to tak je, ale tiež som si všimol, že e, parlament e, vypracoval aj schválil v roku 2007 vyhlásenie, v ktorom apeluje na komisiu, aby vypracovala odporúčania ohľadom univerzálneho testovania na, na žltačku B a C toto by, toto, to, tento univerzálny screening by poskytol komplexné údaje o tom, aká je reálna situácia. Všetky prípady, ktoré lekári zistia, hepatitidy B a C, e, musia byť e, notifikované CDC. Takže my máme v podstate množstvo údajov a v roku 2007 sme boli schopní načrtnúť e, prvú mapu situácie prípadov e, žltačky BAC a táto mapa, tento obraz zahraňal e, roky 1995 až 2004, čiže 10 rokov a e, to teda bolo vykonané hodnotenie za 10 rokov a potom sa, sa takéto hodnotenie robilo každý rok. Ale takéto hodnotenie má vážne obmedzenia, pretože vždy E, vždy sa natíska otázka, keď sa zvýši počet prípadov e, hepatitíry B a C, čo to znamená? Či to nie je náhodou len tým, že lekári venujú viac pozornosti symptómom e, hepatitíry B a C, testujú kvalitnejšie príznaky tejto choroby a teda je to len vec lepšej diagnostiky, alebo je to reálny nárast prípadov. Čiže my sme E, si zavolali niekoľko expertov okolo stola a začali sme sa e, baviť o tom, ako, e, podsti- ako podchytiť ten reálny výskyt a ako bojovať proti tejto chorobe. Dopad je veľký, pretože touto chorobou trpia tisícky občanov a niek- niekoľký z nich sa dostanú až do fázy trvalého poškodenia, pečenie, cirhózy alebo dokonca Eh, rakoviny pečene. Mm, tie rozdiely medzi eh, teda tie rozdiely v liečbe hepatitry B a C sú veľké rozdiely. Ja viem, že parlament si je toho vedomý, pretože to uvedol aj vo svojom, vo, vo svojom vyhlásení. Členské štáty jednoducho sa líšia v tak diagnostike, ako aj liečbe hepatitry B a C a, k prístup, a v prístupe k eh, zraniteľným skupinám. Hepatitida B a C je koncentrovaná medzi užívateľmi drog intravenoznými a e, D a C tiež je prevalentné medzi imigrantmi. A ja by som e, chcel uzavrieť tento svoj stručný výstup pár e, bodmi, pár myšlienkami k tomu, čo robíme. Hepatitida B, tu možno pre, tej možno predchádzať bezpečnou vakcináciou. Táto vakcinácia už existuje 20 rokov a ja si myslím, že je veľkým úspechom, pretože, pretože Očkovacie látky sú veľmi účinné a e, miera infekcie sa znížila z 10 prípadov hepatitidy B na 100 tisíc ľudí v roku 1994 na len jeden prípad, čiže to je, to je 10-násobné zníženie, e, zníženie miery e, ochorenia. No a pokiaľ ide o intravenozných užívateľov drog, ktorí sú rizikovou skupinou, žltačky BAC, my sme si sadli s Európskym monitorovacím centrom pre e, drogové závislosti a vypracovali sme určité usmernenie e, k tomu, ako rozvíjať aktivity v tejto oblasti, ako, ako zabrániť tomuto fenoménu alebo ako vykonávať nejakú prevenciu. Ide o to, aby sme e, podchytili hepatitídu C, B a C v ranom, fáziu, eh, v, ranom, v ranom štádiu a tí, čo majú hepatitru B, tých je možné aj liečiť. Eh, znamenalo by to však eh, veľkú investíciu a trvalo by to mnoho peňazí. A otázka je, či návratnosť tej investície by bola primeraná, pretože ak sa objaví pozitívny prípad, tak je povinnosť tento prípad liečiť. A to lieč, tá liečba nie je zase taká lacná. Čiže toto je jeden z z dôvodov, pre ktorý ECDC e, má model e, na hodnotenie screeningových metód. E, je to v podstate vo forme akéhosi toolkitu, toolkitu, ktorý obsahuje analýzu prínosu a nákladov národných programov screeningu na hepatitidu B a C a my sme tento toolkit práve pripravili a sprístupníme ho začiatkom budúceho roka a boli by sme radi, aby členské štáty tieto nástroje skutočne využívali a e, hodnotili vlastnú situáciu a na, na základe týchto našich nástrojov sa rozhodli, či je alebo nie je vhodné rozbehnúť plošné screeningové programy. V roku 2000 Pardon, od roku 2001 spolupracujeme s našou sieťou expertov v členských štátoch a snažíme sa vytvoriť nejaký rámec na e, prevenciu hepatitíry B a C v Európskej únii a my sme identifikovali, identifikovali ako jednu vec e, ako prioritu a e, tou je prevencia prenosu hepatitidy B z matky na dieťa. A toto je možné urobiť lacne, lacno a rýchlo, ak vieme, že matka je infikovaná. Ja som bol troška prekvapený, keď som sa dozvedel, že ešte stále je pár členských štátov, ktoré e, nepraktizujú, mm, nepraktizujú plošné testovanie matiek na prítomnosť nákazy hepatitidy B a toto by sa malo zmeniť. Teda takýto plošný screening by mal byť zavedený v prípade matiek a ja som teraz e, ochotný odpovedať na vaše otázky a návrhy. Ďakujem veľmi pekne, pokračuje predsedajúci. Ja by som teraz začal, no, Takto, ja som si vypočul, že Laslo Vence je tu z rady, neviem, či chcete prehovoriť. Ďakujem, pán predseda. Čo sa týka maďarského predsedníctva, som vedúci pracovnej skupiny pre zdravie ľudu. Dovolte mi, aby som sa poďakoval za pozvánku. Je pre mňa veľkou cťou, že tu môžem byť prítomný. Prednáška bola pre mňa veľmi zaujímavá. A teraz by som rád z pozície tejto pracovnej skupiny pre zdravie ľudu urobil niekoľko poznámok. Maďarské predsedníctvo si uvedomuje, aké závažné problémy žltačka typu BAC môže spôsobiť a preto si veľmi ceníme e, činnosť ECDC. Taktiež veľmi dobre vieme, že musíme urobiť ešte podstatne viacej, na to, aby sme riešili problémy, ktoré existujú. Čo sa týka programu maďarského predsedníctva, viete veľmi dobre, že naše možnosti sú obmedzené. Museli sme stanoviť určité priority, skoncentrovať sa na tieto priority počas nášho predsedníctva. Mm, identifikovali sme štyri oblasti, v ktorých by sme chceli prijať e, závery rady to znamená, chceli by sme e, predložiť e, štyri e, návrhy pre tieto závery. Vychádzali sme pritom z iného prístupu. Náš prístup je špecificky zameraný na toto ochorenie a Zamerali sme sa predovšetkým na očkovanie detí a v tomto smere by sme radi predložili závery. Sme toho názoru, že očkovania v detstve predstavujú značnú pridanú hodnotu v rámci Európy. Okrem toho si myslíme, že Maďarsko má v tejto oblasti veľmi užitočné skúsenosti. To je dôvod, prečo sme sa rozhodli pre túto schému. Takisto dúfame, že rada s týmito záverami, závermi bude súhlasiť. Chceli by sme okrem toho vyzvať členské štáty, aby v oblasti e, očkovadiel e, bolo aktívnejšie. Chceli by sme takisto e, vyzvať ostatné štáty e, k zvýšenej výskumnej činnosti. Sme toho názoru, že výsledky v tejto oblasti, ktoré docielíme, môžu prispieť k tomu, aby sme lepšie dochádzali bojovať proti žltačke typu B a C žltačky, e, žltačka typu B a C nie sú konkrétne na programe e, rokovania, ale môžeme napriek tomu, myslím si, prispieť k tomu, aby e, sa podporil tento boj proti spomínanej chorobe. Ďakujem. Ďakujem. Dám najprv slovo poslankyňom a poslancom a potom dám slovo vám, aby ste odpovedali. Takže pani Dagmar Rodberend, máte slovo. Ďakujem. Prečítala som si ešte raz v programe, kde sa hovorí o súčasnej iniciatíve v boji proti žltačke typu BAC a ďalších návrhoch. Ja by som sa chcela zamerať na tieto ďalšie návrhy. Jeden z hlavných dôvodov pre e, založenie ECDC bola otázka boja e, proti e, prenosným chorobám. Momentálne máme E, hrozbu ochorenia baktériou E. coli EHEC v Nemecku. V mnohých e, prípadoch dochádza e, dokonca k takému vážnemu ochoreniu, že ľudia musia byť hospitalizovaní na jednotke intenzívnej starostlivosti. Zaujímalo by ma teda, či máte nejakú možnosť v takýchto prípadoch pomôcť, aby sa zistila vôbec príčina takéto infekcie. Môžete nám potvrdiť, že aj po prepuknutí tejto choroby pacienti e, sú e, e, nákazlivými pre ostatných e, aj ďalšie týždne. E, netýka sa to konkrétne žltačky typu B alebo C tu ide o chorobu, ktorá e, prakticky prepukla pred tromi alebo štyrmi e, dňami u nás v Nemecku. Ďakujem. Ďalej mám na zozname Marinu Jana Kolakisovú. Ďakujem veľmi pekne, Karol, predseda. Ja by som e, chcela položiť len dve otázky. V prvom rade ďakujem za vašu prezentáciu o tom, čo ECDC doteraz vykonala, pretože, ako povedala Dagmar, um, je to veľmi kvalitný súbor dát, ktorý predstavuje dobrú bázu, keď chceme niečo robiť proti tejto chorobe. Mark, vy ste to už povedali, že pracujete na otázke imigrácie, ktorá sa dotýka určitých členských štátov a prispieva k šíreniu chorób cez takúto imigráciu. Čiže niektoré z týchto opatrení sú proaktívne, a to je fajn, ale ja mám dve otázky. V prvom rade, vy ste spomenuli, že členské štáty, že medzi členskými štátmi existujú rozdiely v screening screeningu, teda v riešení hepatitidy B a C, aspoň dúfam, hovorí rečnička, a ja rozmýšľam, v čom to je, či tie členské štáty, či, či, či je tam iná miera povedomia, je to kultúrna vec, týka sa to určitých e, kultúrnych skupín, alebo je to z dôvodu privatizácie zdravotných služieb, prečo tieto rozdiely sú tam a či tieto rozdiely majú vplyv aj na cezhraničné vzťahy, to znamená prispievajú k cezhraničnému šíreniu e, choroby. To je druhá vec. A e, no, tretia vec, vy ste spomenuli tie programy screeningu, teda lekárskeho, lekárskych prehliadok, či budú, e, či budú plošné, povinné, nepovinné, alebo ako sa k ním postavíme a čo sa bude diať, keď v rámci lekárskej prehliadky sa príde na to, že táto choroba je prítomná. Teda, čo by ste povedali, e, aký je váš postoj? Boli by ste za nejaký plošný program lekárskych prehliadok e, s cieľom e, odhaliť infekčné choroby. Ďakujem veľmi pekne. ďalšou rečničkou je pani Lukaševská. Informácia má... Ďakujem. Chcela by som sa v prvom rade poďakovať za túto informáciu a ja mám niekoľko otázok. Neuviedla som konkrétne údaje, e, neuviedli sa tu konkrétne údaje, pokiaľ ide o žltačku typu B v jednotlivých krajinách. Sú tam e, značné rozdiely medzi jednotlivými krajinami. Taktiež ste spomínali, že e, boj proti žltačke typu B a C e, bude spočívať predovšetkým v screeningu. Hovorili ste, že je to síce veľmi nákladná metóda a preto sa často nepoužíva u mnohých e, ochorení je najlacnejšia profilaxia, ale o tom ste nič nepovedali. Možno, že by ste nám mohli povedať niečo k tomu, čo sa týka informácie obyvateľstva a profilaxie. Ako to s tým vyzerá? Ďakujem. Ďakujem. Ďalším rečníkom je Kevin Kadamaš. Ďakujem. A ja by som sa rada napojila na to, čo povedala Dagmar od Peren, e, pretože predsedníctvo rady už spomenulo očkovanie detí v detstve. Ja si myslím, že vo všetkých členských e, krajinách sa takéto opatrenia e, urobili, teda pokiaľ ide o očkovanie už v detstve. Napriek tomu máme pomerne vysoký e, počet ochorení v Európe. Zaujímalo by ma teda, aké zámery máte v tejto oblasti. E, spočíva to v tom, že e, ten organizmus už nereaguje na toto očkovanie, alebo sú tie príčiny iné. No Ďakujem, nemám na zozname ďalších rečníkov, takže by som odovzdal najprv slovo komisia, potom ECDC. Takže Mm, kto, kto to tam je? Safrany? Ah, John Ryan, OK, please. Ah, pardon, tak John Ryan, máte slovo. Príjemné popoludne. V prvom rade by som chcel poďakovať za e, to, že vôbec o tejto téme dnes hovoríme, pretože je veľmi dôležité, aby sa otázka žltačky dostala veľmi pravidelne e, na pretraz na fóre, akým je Európsky parlament, pretože aj tým e, vyvolávame istú pozornosť a to je dôležité. Mm, spomenuli ste to vyhlásenie Európskeho parlamentu k hepatitíde B a C z roku 2007. To je veľmi správne a takisto e, sa valné zhromaždenie Svetovej zdravotníckej organizácie tejto otázke nevyhlo a vyjadrilo sa k nej. Takže si myslím, že pozornosť pre takéto konkrétne choroby je veľmi dôležitá a treba na ne pravidelne upozorňovať. Od roku 2000 však komisia uznáva potrebu celoeurópskej, celoeurópskeho zákroku proti šíreniu žltačky a ja by som len rád pripomenul, že legislatíva, ktorú máme, ktorá sa týka dohľadu nad šírením e, infekčných chorôb, e, táto legislatíva zahrania aj e, žltačku BAC, pričom um, požaduje od členských štátov, aby pravidelne informovali o výskyte hepatitídy B a C európsku sieť, ktorá na tento účel existuje, bola založená. Ja by som chcel povedať, že európsky program bol financovaný a je financovaný, pardon, financoval a financuje niekoľko projektov, ktoré sa špecificky zameriavajú na boj proti žltačke B aj C a tu existuje fan, napríklad fond na podporu dobrých, dobrých postupov, osvedčených postupov, pričom súčasťou je napríklad podpora vzdelávania e, pracovníkov v zdravotníctve a e, financovanie zásahov e, a manažerských opatrení na boje a potlačanie žltačky BAC a tiež na riešenie tých najzraniteľnejších skupín a tu napríklad e, e, sme vypracovali niekoľko, nechali vypracovať niekoľko správ. Konkrétne sa realizoval projekt zameraný na intravenozných užívateľov drog a prenos e, tejto choroby z matky na drogy, alebo takisto e, výskyt hepatitidy vo väzniciach a e, formy prevencie u ľudí závislých od alkoholu a iných drog. No a my momentálne na komisii rokujeme o ďalšom projekte, ktorý by mal spadať pod tohtoročný pracovný program a tento projekt by mal financovať práve lekárske prehliadky zamerané na hepatitidu B a C a cieľ je špecificky taký, aby boli vytvorené spoločné postupy pri týchto screeningových programoch, kde by sa, povedzme, e, špecifikovali určité priority, napríklad migranti alebo nejaké zraň, e, zraniteľné menšiny. Napriek všetkým týmto snahám žltačka BAC zostáva verejnou hrozbou a my uznávame, že existuje potreba konania na európskej úrovni a preto sme už v roku 2009 požiadali ECDC, aby vypracovala e, niekoľko projektov a štúdí, o ktorých kolega hovoril a ktoré sa zameriavajú osobitne na žltačku B a C. A cieľom bolo získať nezávislé a podložené vedecké dôkazy o um, závažnosti výskytu tohto ochorenia a o možnostiach uh, a efektivite kontrolných a prevenčných opatrení. A v roku 2010 ECDC publikovala prvú zo série správ, ktorá, ktorá mm, zdôraznila e, rozšírenosť tohto problému v Európe a rôzne, e, rôzny stav jednotlivých e, členských krajín upozornila na, na nedostatok informácií o screeningoch a v dôsledku tohoto sme naplánovali, tejto správy sme naplánovali ďalšie aktivity VCDC aby e, sme tieto nedostatky preklenuli. Ehm, no a toto skúmanie iste trvá nejaký čas, kým prinesie svoje ovoci, ale podľa môjho názoru je dôležité, že e, opatrenia, ktoré my navrhujeme v členských štátoch, musia vždy byť založené na vedeckých e, dôkazoch. No a tiež chceme prihľadať na kapacity ECDC, a jej schopnosť pracovať e, na týchto projektoch. Komisia sa samozrejme bude snažiť e, ďalej pracovať v oblasti prevencie a liečby hepatitidy B a C v súvislosti e, s ustanoveniami alebo v nadväznosti na ustanovenia uznesenia pléna VHO a e, my sa tento rok budeme snažiť vypracovať závery na harmonizáciu diagnostiky a screeningu hepatitidy B a C v celej Európe, či vznikne možnosť lepšieho porovnávania údajov o e, záťaži, ktorú táto choroba predstavuje a mm, tieto projekty sa budú financovať z rôznych programov, napríklad na rozvoj zdravotníctva a e, bude v rámci týchto pro- programov poskytované napríklad školenie a e, zameranie na, na špecifické skupiny populácie. Ako práve spomenul kolega z rady, rada by 16. júna mala schváliť závery rady o e, očkovaní, deť, očkovaní detí, čo je záležitosť úzko prepojená s e, prevenciou, efektívnou prevenciou ochorení. A komisia následne bude analyzovať tieto závery rady, keď budú schválené radou, aby sme zistili, ako budeme môcť prepojiť otázku prevencie a kontroly žltačky s eh, tým, čo tieto závery budú požadovať. A ja by som chcel povedať ešte v reakcii na otázku kolegy, kolegyne Dagmar Roth-Berendt, že nemecké orgány notifikovali výskyt eh, E. coli eh, prostredníctvom nášho systému včasného varovania, ktorý existuje. Dnes sme dostali toto upozornenie z Nemecka a požiadali sme e CDC, aby vykonala eh, hodnotenie ohrozenia, hneď, hneď ako toto ohrozenie, eh, eh, hodnotenie rizika a hrozby bude, prístupíme k formulovaniu opatrení a tiež budeme informovať kolegov z oblasti potravinovej bezpečnosti, aby mohli, aby mohli vo svojom sektore urobiť, čo bude potrebné. Ďakujem veľmi pekne. A teraz, teraz ja položím takú veľmi zvedavú otázku, koľko bude trvať vypracovanie tejto analýzy hrozieb. Pán Sprenger odpoveda, ja by som v prvom rade chcel poďakovať maďarskému predsedníctvu, pretože venuje veľmi veľkú pozornosť očkovaniu detí a my sme veľmi radi, že sme sa mohli podielať na organizácii expertnej konferencie, e, z ktorej závermi sme veľmi spokojní, ale je rozdiel medzi e, očkovaním detí a šírením e, infekcií medzi deťmi najmä v nadväznosti na hepatitidu a k tomuto sa ešte vrátim. Pokiaľ ide o e, systém e-hack a e, alert z Nemecka, my každý deň o, o 11.30 sa stretneme okolo stola s expertmi a e, skúmame všetky tieto správy, ktoré prídu. A oficiálna odpoveď je taká, že my začneme konať až na žiadosť členského štátu, ale v skutočnom živote samozrejme sledujeme všetky správy, sledujeme všetky signály, takže sme si vedomí, dokonca aj cez víkend sme informovaní o všetkom, čo sa deje. Jednoducho vždy začíname určité neformálne skúmanie, neformálne šetrenie, ale oficiálne môžeme začať konať až na základe žiadosti. A pokiaľ ide o správu zo včerajška, e, toto je problém e, lokalizovaný len v Nemecku, teda ak sa nejaká vec objaví len v jednom členskom štáte, tak ECDC sa aktivizuje až na žiadosť samozrejme členského štátu. Teda mm, v súčasnosti existuje požiadavka na vypracovanie hodnotenia rizík alebo hodnotenia rizika, ktoré je možné vypracovať do 48 hodín, čiže predpokladám ešte pred víkendom bude k dispozícii takéto hodnotenie rizika a objavili sa aj prípady chrípky Q. No a my sme, sa nám podarilo identifikovať spoločný zdroj tejto chrípky Q v turistickom centre, čiže toto je mm, celkom zaujímavý, pozitívny príklad toho, ako takáto analýza rizik funguje. Pani e, z gréckým menom sa pýta, a teda to ja chcem odpovedať, že existujú, sú, sú rôzne, treba diferencovať populáciu, povedzme alkoholikov, intravenozných užívateľov drog a vždy treba pri takejto skupine um, hodnotiť riziko šírenia choroby. Ono je veľmi, e, veľmi atraktívne vyhlásiť, že treba ploš, plošne um, vyšetriť každého, lenže um, my sa domnievame, že je o mnoho efektívnejšie uh, vyšetrovať túto chorobu len v určitých rizikových skupinách. Nemá zmysel jednoducho vyšetrovať všetkých, ak tá choroba sa objavuje len povedzme u intravenozných uh, užívateľov drog. Jednoducho, ak chceme um, teda ak, ak nás niekto žiada, aby sme podporili myšlienku plošného screeningu, tak my musíme vykonať určitú analýzu nákladov a prínosu a nesmieme zabúdať aj na to, že musí byť k dispozícii liečba, pretože podľa môjho názoru je neetické identifikovať, že niekto e, má tuber, tuberkulózu, ak mu nemôžeme potom poskytnúť liečbu. Pretože takto by to skončilo, že ak všetci sa nechajú e, vyšetriť a my nebudeme mať možnosti na to, aby sme vylečili všetkých diagnostikovaných, tak by to bolo jednoducho nemorálne. No a zároveň, teda vlastne táto situácia sa objavuje aj v prípade hepatitidy, konkrétne C, kde jednoducho nie je možné poskytnúť kvalitnú liečbu. No a teraz e, otázka pani Kalembach. Možno, možno viete, že v súčasnosti v Európe je e, veľká epidémia osýpok. E, objavujú sa tisícky prípadov. Osýpky bývali kedysi chorobou malých detí, ale v súčasnosti sa osýpky e, objavujú čoraz častejšie, dokonca v 30% prípadov ľudia musí byť hospitalizovaní a domnievame sa, že je treba venovať o mnoho väčšiu pozornosť očkovaniu proti, proti osýpkam, pretože Európa začína exportovať túto chorobu a už sa na nás ukazuje prstom, že nesme schopní zvládať e, toto ochorenie. Takže toto je vec, napríklad, ktorá spada do pôsobnosti členských štátov, ale my sme jednoducho zazvonili na ten zvonec, povedali sme pozor, treba tomu venovať pozornosť, to je v podstate naša úloha. Aha, ešte sa ospravedlňujem, áno, tak e, my sme teda e, povedali, že treba konať spoločne. Ten boj proti osýpkam, ten e, spočíva v, v niekoľkých krokoch. Treba informovať doktorov, aby boli pozornejší, treba komunikovať cez médiá a presvedčiť rodičov, že je to naozaj veľmi vážna choroba, že je veľmi dôležité nechať očkovať deti proti tým, tým, tejto chorobe. Je to, je to očkovanie lacné, je, je to očkovanie bezpečné. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste prišli, pán Sprenger, a No, <laughs> želám vám veľa šťastia na ceste naspäť do Štokholmu. A teraz sa dostávame k ďalšiemu bodu nášho programu, ktorý je sladučký, aspoň na pohľad. Budeme hovoriť o medonosných včelách, ale ono to začína byť troška horké, pretože hovoríme o chorobách. My e, pozorujeme veľmi rapidné zhoršenie stavu opelujúceho hmyzu a spravodajkyňa Julie Julie by tu niekde mala byť. Áno, tu ju vidím. Pani Julie, Ga- pani Julie Gerling, ktorej týmto odovzdávam slovo. Um. Ďakujem pekne. Len stručne a začnem s tou pripomienkou, že skutočne ťažké zhrnúť všetko do takéto krátkej správy. Takže uh, množstvo z mojich vyjadrení je veľmi uh, priamých, pretože nie sú zaobalené v mnohých slovách, pretože oni sú východiskom pre diskusiu. No. Snažila som sa uviezť všetky hlavné body. No. Mnohé veci potrebujú potrebujú trochu viac eh, vysvetliť. Eh, Spolehám sa, že to urobia kolegovia v eh, podmienujúcich návrhoch. Ja som zohľadnila viaceré dokumenty. Uznesenie parlamentu z minulého novembra, medzi inými, a oznámenie komisie z decembra minulého roka. Rovnako ústne oznámenie rady, alebo oznámenie rady z minulého roka, ktoré bolo zverejnené zverejnené nedávno, len tento rok, takže musela som vychádzať z ústnych vyjadrení rady. Avšak po zverejnení môžem povedať, že väčšina z toho je v, uvedená v mojom stanovisku. No a tiež som sa zoberal správou EFSA o úmrtnosti včiel. Je to dlhá správa ale pomerne pochopiteľná a dá sa ľahko zhrnúť. Je dobré prečítať si správu o umotnosti včiel a pretože mnohé z vecí, čo sa týkajú otázok zdravia medonosných včiel, chápe, alebo teda ukazuje, aké dôležité pochopiť správne problematiku zdravia včiel. No, nechcela by som teraz eh, prečítať moje stanovisko tu vám, ale chcela by som vám dodať, že je to problematika, ktorá má viacej eh, faktorov. Nie je to nejaká osamostatnená, samotný a izolovaný problém. Je, sú s tým spojené mnohé otázky a spojenie všetkých týchto okolností ja ovplyvňuje. No a teším sa na reakciu mojich kolegov. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz ste noví spravodajcovia. Krista Klás ako prvá. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem pani kolegyni Gellingovej za jej krátky, stručný úvod je e, pravdou. Nedá sa e, vždy všetko dať na papier, čo človeku leží na srdci. Ale e, vítam dokument komisie, ktorý o mnohom hovorí. Myslím si, že ten zámer, ktorý máme pred nami, je správny. Musíme si uvedomiť, že včela je najužitejším názorom, ktoré máme, rastliny jednoducho závisia e, od opelenia čelami. E, predovšetkým e, tí, ktorí majú ovocné stromy, sady, si to uvedomujú a sú ochotní zaplatiť veľké peniaze, aby mali zaručené opelenie. V uznesení pred dvoch rokmi sme žiadali prísnejšie e, opatrenia a takisto podchytenie e, chorôb ochorení e, včiel. Vítam iniciatívu komisie ako aj opatrenia, rovnako ako aj podporu jednotlivých národných včelárskych programov. Veľmi často sa však táto diskusia koncentruje e, na e, spor e, medzi polnohospodármi a pesticídmi, ktoré používajú a včelármi na druhej strane. Skúsenosti nám ukázali, že existuje veľmi široký prístup k riešeniu tejto problematiky a je potrebné myslieť aj v širších e, intenciách. Ten dôvod, prečo včely vymerajú je e, veľmi e, rozmanitý. Sú to choroby, sú to parazity, sú to vírusy, e, ktoré vznikajú aj teda dochádza k tejto situácii aj tým, že sa pestujú iba monokultúry ale prispieva k tomu takisto aj e, e, prispievajú k tomu klimatické e, podmienky, starostlivosť o včelie úly a samozrejme je to zároveň aj účinok nesprávne použitých e, pesticídov. Preto je veľmi dôležité, aby sme podporili e, tieto e, poznatky a výmenu skúseností medzi e, včelármi a výskumníkmi. Tam, kde dochádza k vymieraniu včiel v dôsledku e, použitia pesticídov, tam je potrebné jednoducho zlepšiť spoluprácu medzi včelármi a polnohospodármi Potrebujeme teda e, koordinovaný postup a k tomu patrí aj ďalšia finančná podpora výskumných projektov aj po roku 2013. To, na čo sme sa dohodli, platí len pre finančný rámec do roku 2013. Takisto sem patrí aj lepší prístup e, k veterinárnej medicíne. Veterinárnej medicíne k liekom. Je to v záujme e, spoločnosti a polnospodárstva. V minulosti e, väčšina farmárov boli zároveň aj včelármi. Dnes, e, tak povediac, včelári vymierajú. Viac menej to bola vždy činnosť, ktorou sa ľudia zaoberali ako vedľajšou činnosťou. Nie, v dnešných dobách nie je to včelárstvo až tak eh, zaujímavou činnosťou a my sa musíme postarať o to, aby sa aj to zmenilo. Eh, medonosné včely eh, potrebujú našu pozornosť, našu starostlivosť a to spočíva práve v rukách včelárov, ktorých máme a tí, ktorí to robia profesionálne. Tých je skutočne veľmi málo. Či už sú to včelári, ktorí to robia v rámci e, svojho voľného času alebo ako hlavné e, povolanie. Musíme ich podporiť, musíme vytvoriť podnety preto, aby sa ľudia touto činnosťou zaoberali. Potrebujeme aj európske usmernenia e, pre túto oblasť činnosti, ďalšie školiace programy Pani Galing to už povedala, pred dvoma rokmi sa e, zaviedli veľmi užitočné opatrenia e, na ochranu medonosných včiel a e, smernica, ktorú sme schválili, je veľmi dôležitou smernicou pre zodpovedný, zodpovedné zaobchádzanie s pesticídmi táto smernica má značný vplyv aj na e, medonosné včely. Takže aj v tomto zmysle očakávame isté e, zlepšenie. Pesticídy je možné povoliť jedine vtedy, e, pokiaľ nemajú žiadne negatívne vplyvy na medonosné včely a neohrozujú životy včiel. Za dva týždne táto smernica nadobudne platnosť a preto očakávame nové impulzy. Myslím si, že je úlohou členských štátov a komisie postarať sa o to, aby e, premietnutie tejto smernice do e, praxe e, kontrolovali a odhalili ešte, odhalili ešte medzery, ktoré tu existujú nevždy je to také jednoduché existujúce smernice dodržiavať a presadzovať v praxi. Chcela by som položiť ešte jednu otázku komisii. V oznámení sa hovorí o tom, že by sa e, malo e, zabezpečiť a poskytnúť k dispozícii laboratórium, ktoré by sa zaoberalo E, práve touto problematikou v, od apríla 2011. E, zaujímalo by ma, či sa tak stalo. Ďakujem, pán predsedo. E, veľmi stručne. Pán pod, ďakujem predseda. Chcel by som poďakovať spravodajkyni za jej prácu na tejto téme a vítam tiež iniciatívu komisie v tejto záležitosti. No, dovolím si bez všeobecného úvodu upozorniť hneď na niektoré konkrétne body, ktoré by som rád doplnil. Chcel by som povedať, že medzi pesticídmi je eh, mnoho, sú mnohé látky škodlivé pre eh, včely. Niektoré z nich považujú odborníci za faktor, ktorý môže hrať úlohu pri rozpade včelstiev. Chcel by som spomenúť hrozbu, ktorú predstavuje používanie pesticídov eh, z mm, rady neonikotínidov. Tieto sú digestívne hormonálne disruptory a v EÚ sa neustále používajú a vyrábajú. V niektorých členských štátoch sú ojedinele zakázané, ale podľa mňa by mali byť zakázané a plošne v celej Európskej únii. Druhá vec, na ktorú by som chcel upozorniť, sú prípady kontaminácie včelej kašičky, ktoré sú dovážené, ktoré dokáže, dovážené z Číny. Bolo to dokumentované v USA a jedná sa o vírus akutnej paralýzy včelstiev, ktoré podľa niektorých štúdií je asociovaný so syndromom rozpadu včelstiev. Mohlo by sa jednať o infekčnú epidémiu a to treba ďalej testovať. Či je vírus pôvodcom rozpadu včelstiev alebo len jedným z faktorov, ktorý túto vec spôsobil podľa niektorých tudy šírenie tohto vírusu. Sprevádza tiež šírenie parazitickej huby nosema. V každom prípade opatrenia na ochranu proti tejto hrozbe možné urobiť, by mali byť urobené bez váhania a to mala byť kontrola dováženia včelých produktov z krajín mimo EÚ pri posudzovaní vplyvu faktorov na včeli treba zvážiť súko, e, skutočne, že ide o e, dovážený mizá superorganizmus. Konkrétny faktor nemusí byť dôvodom smrti jedinca, ale môže zničiť celú včelú kolóniu. A to komplikovanejšia je situácia v prípade súhry mnohých e, faktorov a preto pokladám za nevyhnutné financovanie ďalších výskumov a zberu komparatívnych údajov na európskej úrovni, ktoré by pomohli dať odpoveď na všetky tieto otázky a do tej dobe trvať na princípe predbežnej opatrnosti. Ďakujem. Thank you. Uh, next speaker is... Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom je pán Ugias. Ďakujem, pán predseda. Chcel by som sa u kolegyne Kellingovej e, poďakovať, ktorá odviedla e, vynikajúcu prácu a spomenula práve tie aspekty, e, pre, za ktoré je vlastne zodpovedný aj výbor pre životné prostredie. Myslím si, že by sme mali venovať týmto obavám týkajúcich sa e, medonosných včiel značnú pozornosť. Ide o veľmi dôležitý problém, ktorý už teraz e, existuje a platí pre naše ekosystémy. To znamená, nie je to potenciálny problém, pretože negatívne účinky už existujú, takže v žiadnom prípade nejde len o teoretické obavy. Myslím si, že väčšine, väčšina e, príčin bola preukázaná. Ide predovšetkým o výskyt parazitov, ktorý oslabuje imunný systém včiel, nedostatočná veterinárna starostlivosť a takisto e, tiež e, hubenie alebo e, nedostatok e, divokorastúcich e, rastlín a e, bylín. E, Takisto sa vyslovujem za e, potrebu laboratória, ktoré tu bolo spomenuté. Myslím si, že musíme jednoznačne stanoviť, ktoré z týchto stresových faktorov môžeme riešiť a akým spôsobom. Dovolte mi, aby som hovoril predovšetkým o dvoch veciach. Hovorí sa o tom, že neexistujú žiadne vedecké poznatky o to, že e, o. E, ovplyvňujú negatívne e, včelstva. Možno, že neexistuje žiaden e, vedecký dôkaz o tom, ale e, posunutie rovnováhy v prírode je možné, určité posuny, ku ktorým dochádza v rovnováhe v prírode, je možné preukázať, je možné dokázať. To je to, čo bolo podchytené aj v našej správe. Je potrebné to podrobnejšie preskúmať. Ďalej sa hovorí o tom, aké sú e, škody, e, ktoré spôsobujú e, moderné pesticídy. Existujú však situácie, ktoré vedci skúmali a ktoré ukážujú vývoj práve opačným smerom. Pred dvoma rokmi som dostal informácie o tom, že koop e, supermarketový reťazec sa vyjadril v tom zmyslu, že 8 e, pesticídov má negatívny e, vplyv na životné prostredie. Takže bol by som za to, aby sme to formulovali otvorenejšie čo sa týka osvedčeného postupu, myslím si, že je potrebné zohľadniť predovšetkým e, vysoký počet e, aktérov, ktorí sa podielajú e, na e, riešení tejto otázky. malí drobní výrobcovia vyrábajú až 97 medu, 76 e, úlov e, patrí týmto e, drobnochovateľom. Dovolte mi ale teraz, aby som poukázal na nariadenie týkajúce sa tejto problematiky číslo 16 1698. V tomto nariadení sa vyzýva k tomu, aby sme podporili podmienky na ochranu čelstiev u včelstiev nemáme žiadne presné údaje týkajúce sa ich e, ochrany. Preto je možné e, túto situáciu ešte zlepšiť. V daných e, prípadoch teda žiadne spolufinancovanie nie je možné. To znamená, materiálna podpora včelárov by bola veľmi e, ťažká, preto je potrebné vytvoriť akýsi konkrétny referenčný bod. Ďakujem. Pán Kifela. Uh, thank you, chair. Pán ďakujem, predseda. Ja nahradzam Miša Rivázie, ktorá je tieňou spravodajkyňou zelených pre túto tému. Bohužiaľ to dnes nemôže byť. Ja sa veľmi zaujímam o túto problematiku Spolupredsedal som eh, s pani Ivasi Chrisom Davisom Vypočujte nedávno. No a dovolte mi prečítať Micheline poznámky. No, medonosná včela na úvode a ten názov medonosná včela eh, je trochu zavádzané, pretože samozrejme včely vyrábajú med, ale eh, hodnota tvorby medy. Medu je oveľa je zanebatená v porovnaní s hodnotou opelovania. Celková hospodárska hodnota opelovania na svete sa odhaduje na 153 miliard eur, to je 9,3 e, celkovej hodnoty polnohospodárskej výroby v roku 2005, takže celková hospodárska hodnota medonosné včely ako opelovača je minimálne 10 až 20 krát vyššia ako všetkých včelých produktov dokopy. Takže myslím, by bolo lepšie hovoriť o, na úvodnej strane hovoriť o včela opelovacej včelstva eh, na svete mm, miznú, to je veľká hrozba, pretože mnohé polnohospodárske plodiny opelujú včely 87 zo 115 eh, hlavných polnohospodárskych plodín závisia od eh, opelovania zmizom ako, ako včely. A medzi tieto plodiny patria také dôležité plodiny ako kakao alebo káva. No a ďalšia strata bude mať skutočne zničujúci dopad na životné prostredie, rozvoj vidieka a globálnu potravinovú bezpečnosť. Oznámenie komisie je dobrým prehľadom mnohých aspektov, ktoré súvisia so zdravím čiel. Ale myslíme súčasne, že to je trošku vágne vo svetle skutočných rizík pre apelovanie. Potrebujeme viac ako len oznámenie. Potrebujeme jednoznačný akčný program so stanovenými cieľmi. A veľmi by nás zaujímalo a tešíme sa na reakciu komisie. No čo sa týka návrhu stanoviska, tak e, súhlasíme viac menej so všetkým, čo tvrdí, avšak článok 5 je trochu zvláštny, či, čo, čo, sa týka, čo sa týka hlavného cieľa. Je to myslené skutočne vážne. V bode 5 sa hovorí, že nie je žiadny dôkaz o tom, že moderné pesticídy majú nejaký nepriaznivý vplyv, zásadný nepriaznivý vplyv na populáciu včiel. No a testovacie podmienky a režimy sú veľmi prísne a zmierňujú rizika a podporujú ich aj opatrenia na zlepšenie potravinovej bezpečnosti. Nás to veľmi prekvapilo, pretože e, to vychádza zo spojenstva všetkých strán a počas posledného legislatívneho obdobia a zohľadom na zlepšenie ochrany včiel pred pesticídmi z hľadiska novej legislatívy o pesticídoch prijaté v roku 2009 stará legislatíva, ktorá sa ešte dnes uplatňuje, a tá chronické na populáciu včiel, nie sú dostatočne preverené. A rovnako nie sú ani preverené účinky eh, rôznych um, ďalších vplyvov pesticídov na včely. V roku 2009 a vďaka tomu, že parlament sa dohodol na tejto otázke, tak sa nám podarilo odstrániť nedostatky. Ale na nariadenie sme zavedli konkrétne kritéria, ktoré patria chronické kritéria, ako aj dopady na larvy medonosných včiel. A komisia nám konečne sme povedali využiť štúdijné protokoly a štúdie, ktoré zohľadňujú skutočné vystavenie e, včiel, vrátanie nektáru a pelu. Takže ja e, myslím, že komisia je veľmi angažovaná a aktívne sa podiela na revidovaní datových požiadaviek, ale podľa jej vlastných predpovedí, tak nové požiadavky na poskytovanie údaje sa budú, e, budú platné až od roku 2013-2014 avšak nebudú sa uplatňovať retroaktívne, budú sa uplatňovať len pri nových aktívnych látkach. Inými slovami, aj keď myslíme, že aj keď tie najlepšie prípady budú a najlepšie eh, nové kritéria budú adekvátne, tak eh, bude trvať ďalších 10 rokov po roku 2013, pokiaľ pesticídy budú skutočne e, podliehať prísnemu schvalovaciemu procesu. A súčasné opatrenia na zmierňovanie rizik nie sú vôbec adekvátne. Napríklad v Nemecku, kde bola zrušená autorizácia niektorých produktov na šetrenie osiu. No, na záver, netvrdíme, že všetky pesticídy sú zlé tvoje a pesticídy sú jediným dôvodom um, úhynu včiel. Avšak na to, aby sme vylúčili pesticídy z rizikových faktorov, Môžem sa dalo povedať, že všetko je pod kontrolou, tak ako to robí Judy Gerling v oceku 3 a 5 svojho návrhu stanoviska, je podľa mňa tiež nezodpovedné. A myslíme, že Kolega pred chvíľou povedal, že čo je princíp prevencie, no a ja to opakujem, čo, čo je teda princípom prevencie. A ten sa vôbec nezohľadňuje, takže máme žiadosť pri pani Gerling, aby um, si to ešte rozmyslela, pretože je to nielen opustenie stanovisk tohto výboru, ale aj parlamentu alebo je nesprávne po svetle súčasných zmien legislatívy. Zmeny, ktoré však budú ešte veľmi dlho trvať. No po tretie, je to kontraproduktívne, pretože bezpečnosť nemôže byť v súčasnosti zaručená. A myslím, že tu je tiež riziko, riziko že zásadné zmeny budú spochybnené a to schválením a povolením pesticídov a zmeny, ktoré boli dosiahnuté a vďaka jednotnému stanovisku parlamentu. Takže ja by som rád povedal, ďakujem veľmi pekne a chcel by som vás požiadať, aby ste sa nad tým ešte raz zamysleli. Ďakujem. Ďakujem pekne. No a predtým, než dá slovo posledný, poslednej správ, tieňovej správe Katike Liotard, máme zvláštnu situáciu pred sebou. Nemám už podpredsedov, ja potrebujem ísť na rokovanie o, o somerovej správe o označení, o označení potravy. No a podľa pravidel, ak to nie sú podpredsedovia, tak služíme najstarší poslanec bude predsedať v tomto prípade to je Krista Klas a ak nevidím žiadne pripomienky a námetky voči tomu, no tak slovo dám Kriste Klas. Nech sa páči, dobre. Želám vám veľa šťastia. Ďakujem, kašľujúca. Takže mňa to tiež teraz e, zastihlo. E, je to ako skok e, do studenej vody, ale ja tu mám pana Hubera z sekretariatu po mojej strane. Takže dovolte mi, aby som teraz slovo udelila Katinke Liotát ako tieňovej spravodajkyni. Nech sa páči. Žiaľ. Ďakujem veľmi pekne pani Klasa. Ja žiaľ musím ísť na to isté zasadnutie ako náš predseda, takže nebudem hovoriť veľmi dlho. E, ja by som chcela v prvom rade povedať, že e, si cením, že sa píše správa o včelách a o problémoch súvisiacich s, s ich zdravím, pretože viacero e, ľudí sa vyjadrilo z tohto odvetvia, sa vyjadrilo e, veľmi znepokojene o e, chorobách a e, úmrtnosti včiel, ktoré spôsobujú. Takže som veľmi rád, že takéto niečo pani spravodajkyňa píše. Ja spolu s ňou veľmi rada sa budem snažiť rozpracovať túto problematiku, pretože si myslím, že je tam niekoľko aspektov, ktoré zatiaľ nie sú dostatočne jasné, respektíve v tej správe nie sú dostatočne, dostatočne predne, prednesené. A ja by som v prvom rade chcela poprosiť eh, pani spravodajkňu, aby preskúmala alebo teda preverila eh, možnosť zmeny názvu, kde sa hovorí o zdraví včiel medonosných a ono to skôr môže znamenať, že eh, tie včely majú nejakú tú chrípku alebo sú tak troška choré. Hej, zatiaľ čo podľa mňa je, ide veľmi jednoznačne o to, že že dochádza k masovému odumieraniu a ak píšeme nejakú správu, kde chceme vyjadriť nejaké svoje znepokojenie, tak by to malo byť jasné už v názve. Takže ja by som chcela, aby ja by som chcela požiadať pani spravodajkyňu, aby e, ten názov zmenila na niečo ako čo umrtnosť včiel medonosných alebo masové odumieranie včiel. No a um, ako už hovorí samotná spravodajkyňa, dôvod pre e, takéto, takúto umrtnosť je kombinácia rôznych okolností a ona ich spomína viacero v tom odseku 3, e, že sú to e, na, jedno, na jednej strane parazity a plesne a to, to v podstate je vec, ktorá sa nedotýka len, zvier, len včiel, ale aj iných kultúrnych zvierat. A ja E, z tohto však nevidím, e, prečo vlastne Úmrtnosť je taká masová. Neviem, či je to možné pripísať len tým roztočom a hubám, alebo či to skôr e, spôsobujú pesticídy a GMO. Ak by sme to tam povedali, tak, alebo teda to, že sa to tam spomína v odseku 5, tak to nie je celkom jednoznačne podložené No a my by sme mali žiadať, aby, sme, aby sa vykonal e, prieskum vplyvu GMO a pesticídov na úmrtnosť včiel, ale tiež, e, tiež treba preskúmať vplyv žiarenia mobilov napríklad na zdravie a úmrtnosť e, včiel, respektíve na ich schopnosť vrátiť sa naspäť do úlov. Ja si myslím, že v tomto prípade by mali byť chránené iné než komerčné záujmy, pretože v tomto prípade e, z toho tie včely nič nemajú a preto je potrebné toto brať jednoducho ako vec e, ochrany druhu a ja teda prís, môžem prislúbiť spravodajkyni, že moje zmeny e, túto správu vylepšia. Ďakujem. Ja, vielen Dank, Frau. Ďakujem, pani Liotard. Dovolte mi, aby som uzavrela tento e, okruh príspevkov teňových spravodajcov a e, prosím e, pána Arzenisa. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcel poďakovať spravodajkyni. Rád by som spomenul, podobne ako kolegovia, niekoľko, niekoľko bodov. Tu ide najmä o nikotinoidy v insekticídoch, ktoré môžu spôsobovať umrtnosť, umrtnosť včiel. Toto je veľký problém. Je to problém, ktorý, ktorému čelia mnohé krajiny a musia ho zohľadňovať ďalej. Um, letálne a subletálne účinky týchto insekticídov na populáciu včiel, ale aj iné, iné e, e, druhy týmto trpia, napríklad vtáky. Nemecko, Francúzsko a Slovinsko okrem iných krajín takéto insekticídy už e, zakázali, ktoré poškodzujú zdravie takýchto druhov a mali by sme istotu cestou v Európe všetci. Ďalej GMO, najmä GMO, ktoré majú v systéme BT, tu sa v podstate potvrdilo, a ide o výskumy francúzských aj mexických e, výskumníkov, že tieto látky môžu spôsobovať e, problémy pamäťového včiel a e, ďalej máme pocit, že treba skúmať aj elektro, vplyv elektromagnetických polí na populáciu včiel a môžeme povedať aj toľko, že e, počet štúdií je pomerne obmedzený. A my nemôžeme e, vykonať rozhodnutie, pokiaľ nám e, Lisabonská zmluva to neukladá. Ona nám to ukladá veľmi jasne vo formulovanom princípe prevencie ale e, a tým pádom, ak sa nepreukáže, že nejaká technológia nie je škodlivá, tak e, treba chrániť e, tak včely, ako aj náš potravinový reťazec a polnohospodárstvo ako také. Ďakujem, pán Arsenis. A ako ďalšia, posledná, má slovo pani Lukaševská. Ja rovnež chcem mm, poďakovať. Ďakujem a ja by som sa chcela poďakovať u e, pani spravodajkyni za to, že e, sa zaoberá touto problematikou. Odumieranie včelstiev je veľmi vážnym problémom. Kladiem si otázku, či sa týmto problémom nezaoberáme e, príliš neskoro nesúhlasím celkom s pani spravodajkyňou, keď zohľadňuje len tri faktory, ktoré vedú k odumieraniu včelstiev, pretože pokiaľ hovoríme s včelármi, s ľuďmi, ktorí sa týmto javom zaoberajú, veľmi často sa argumentuje tým, že ide o amatérov. Ja vám však e, môžem potvrdiť, že e, ide o e, činnosť, ktorá sa delí často z pokolenia na pokolenie. Problém skôr spočíva, ako včelári sami hovoria, predovšetkým v tom, že príčiny spočívajú v pesticídoch, ako aj v insekticídoch. Preto mám určité obavy, ak vidím, že v bode 5 sa hovorí o tom, že neexistujú dôkazy o tom, že by pesticídy mali vplyv na odumieranie včelstiev. Myslím si, že e, môžeme veriť včelárom, ktorí sledujú tento jav celé roky a sú presvedčení o tom, že to prepojenie na používanie pesticídov. Tu existuje mnohí tieňoví spravodajcovia, potvrdili, že včela medonosná má veľký význam pre celý e, systém našej existencie výroby potravín. Je to problém, ktorý e, zdôrazňujú aj e, vedci, ktorí sa týmto, touto témou zaoberajú Myslím si, že budeme musieť e, venovať viacej e, pozornosti nielen príčinám tohoto javu, prečo včely medonosné e, vymierajú, ale aj budeme sa musieť zaoberať aj procesom povolovacím konaním pre isté pesticídy a insekticídy. Mení sa totižto celé okolie, prostredie, Menia sa aj pesticídy, aj včelári potrebujú nové poznatky, potrebujú školenia, nové finančné prostriedky, pokiaľ sa touto problematikou e, zaoberajú. Doposiaľ sme sa k ním chovali macovsky, preto by som chcela pani spravodajkyňu poprosiť, aby sa zaoberala aj týmto problémom. Ďakujem pani Lukaševské a teraz dávam slovo komisii. Pán Ladomáda je zástupcom komisie. Prosila by som ho, aby zareagoval aj na protichodné e, postoje kolegov, kolegyň v súvislosti s používaním e, pesticídov a e, nariadením ktoré sa e, práve používaním týchto pesticídov zaoberá. Máte slovo, nech sa páči. Ehm, Ďakujem, pani predsednička. Chcel by som e, pripomenúť to, čo komisia už urobila a čo mieni ešte urobiť v budúcnosti e, v súvislosti s odmieraním včiel. Ide predovšetkým o nové laboratórium, ktoré by malo e, skúmať e, túto e, problematiku. Francúzske laboratórium bolo poverené touto úlohou od 1. apríla tohoto roku. 250 tisíc eur sa poskytlo na tento účel. Ďalej boli financie e, vyčlenené aj na školenie e, ľudí, ktorí sa touto problematikou zaoberajú, ale aj včelárov. Máme program e, na podporu včelárov v rámci národných programov aj celý rad výskumných programov. Čo sa týka blízkej budúcnosti, bol tu spomenutý problém príčiny, určenia príčiny mortality E, včiel. Za pomoci spomínaného laboratória sa snažíme e, dostať ďalej. Chceme e, tiež zahájiť nový projekt, ktorý by podchytil tento problém a príčinu vzniku tohoto problému. Ide predovšetkým o sprísnenie kritérií, ktoré umožňujú používanie pesticídov, predovšetkým nového balíka pesticídov, ktoré e, vy e, veľmi dobre poznáte. Komisia sa snaží predovšetkým presadiť e, to, aby tento, korek- tento postup prebehol korektne. Ide o veľmi špeciálnu problematiku, chcel by som ešte pripomenúť, že práve legislatíva týkajúca sa e, generík e, a vôbec liekov, ktoré sa používajú e, v tejto oblasti a ktoré majú zaručiť predovšetkým to, aby e, med e, neobsahoval e, E, žiadne e, zvyšné e, látky alebo len obmedzené množstvo. Je potrebné teda preskúmať tieto veterinárne lieky. Možno, že kolegyňa by mohla k tomu ešte niečo doplniť, ak s tým súhlasíte. Ďakujem komisii. Kolega Arzenis má ešte jednu krátku otázku. E, ďakujem. Ja som si vypočul to, čo komisia hovorila už predtým, vy ste to spomínali už predtým, ale moja otázka bola, či komisia má nejaký konkrétny dátum alebo termín, kedy táto štúdia bude ukončená, teda kedy budeme mať údaje. Ale ak budeme mať údaje o tom, čo, spôsobujú, čo spôsobuje umrtnosť, tak potom môžeme na, nastaviť konkrétne opatrenia, ale e, predtým by sme mali fungovať podľa princípu e, prevencie. Vielleicht kann die Frau Kuster das in ihre Antwort dann auch direkt mit aufnehmen. Že pani Kosta by e, to mohla zodpovedať v rámci svojej odpovede. Dávam opäť slovo komisii. Il progetto pilota che la Commissione sta permettendo... E, to, že komisia rozbieha pilotné projekty spolu s členskými štátmi na monitorovanie e, toto je fakt a tento pilotný projekt, ale tieto, tieto dva pilotné projekty budú trvať 3 roky, ale e, to, nes, to nie je to isté ako... Týmto v podstate nebudeme vedieť identifikovať problém pesticídov alebo rozsah tohto problému, takže nemôžem povedať, či o 3 roky budeme už vedieť, ako súčasné, e, súčasná miera používania pesticídov súvisí s e, rozpadom kolónií, teda rozpadom úlov kolónií. A na nešťastie nie je možné stanoviť nejaký termín, e, do ktorého budeme vedieť odpovedať na túto otázku. Pokiaľ ide o princíp opatrnosti pri používaní pesticídov, tak na toto odpovie moja kolegyňa. Ja by som vám chcela povedať jednu vec. My pracujeme na nových dátových požiadavkách pre pesticídy a budeme sa snažiť sprísniť aj kritéria schvalovania pre tak účinné látky, ako aj povolovanie mm, látok na ochranu rastlín. No a tieto požiadavky, na ktorých pracujeme poprvýkrát, budú zahrňať aj povinnosť hodnotenia chronických rizík, teda konkrétne pri pesticídoch a konkrétne pre včely. Toto je vec, ktorá momentálne v legislatíve nie je a budeme tiež požadovať meranie um, um, a identifikáciu subletálnych účinkov, čo je veľmi dôležitá záležitosť pre uh, včely, alebo teda zdravie včiel, ale nielen pre včely medonosné, ale pre všetky ostatné druhy. No a mm, tieto požiadavky vstúpe do platnosti na začiatku roku 2014 a my očakávame, že um, budú uplatniteľné okamžite, to znamená, výsledky nebudú o 10 rokov, ale uh, tieto požiadavky, um, informačné požiadavky budú okamžite uplatniteľné členskými štátmi pri vydávaní nových povolení pre PPP, pre produkty na ochranu rastlín. Takže um, toto je v podstate vec, ktorá sa začne uplatňovať čoskoro a povolenie, e, ktoré bude vydávané, to má platnosť 10 rokov, ale um, ak sa nevyskytnú nové údaje, tak uh, vlastne tam tie povolenia možno predlžiť, ale pri nových produktoch, novopovolaných produktoch členské štáty môžu a budú musieť zaviesť tieto striktnejšie pravidlá. Po, po, pokiaľ ide o neonikotinoidy, tak tu členské štáty, teda respektíve my, v roku 2010 sme prehodnotili prostredníctvom smernice 21 z roku 2010 sme prehodnotili podmienky hodnotenia neonikotinoidov a požiadali sme členské štáty prostredníctvom tejto smernice, aby skúmali dopad tých pesticídov, ktoré obsahujú takéto látky na zdravie včiel. A mali by sme mať e, prvé údaje do konca tohto roka. Aj keď nevieme, či um, budeme schopní na základe týchto údajov do konca roka podniknúť nejaké kroky, ale vychádzajúc z hodnotenia týchto informácií, ktoré dostaneme od členských štátov, by komisia preskúmala podmienky schvalovania nových neonikotinoidov. Takže Budeme pracovať na tejto téme a budeme naďalej uplatňovať e, princíp obozretnosti. Ďakujem za tieto dodatočné vysvetlenia. Záverom dávam ešte slovo pani spravodajkyni, pani Gerlingovej. Um... Ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcela povedať e, jednu či dve veci. Nebudem reagovať na všetky pripomienky, ktoré odzneli, lebo ich bolo príliš veľa na to, aby som to zvládla na, e, na jeden raz. Ale rada by som pripomenula v prvom rade, aký je štatút tohto stanoviska. Hm, toto je stanovisko k, k správe z vlastnej iniciatívy výboru Agri. Čiže my vypracujeme stanovisko k správe, ktorá existuje a rozsah e, tohto nášho stanoviska je v podstate definovaný tým, čím sa zaobral výbor Agri. Ako iste viete, náš predseda nejaký čas už rokuje s výborom Agri, teda s jeho predsedom a e, do, snažili sa dohodnúť o spoločnej, spoločnej pôsobnosti v tejto záležitosti a k tej dohode nedošlo. Takže toto stanovisko z našej strany treba sformulovať, ale treba pamätať na tento rámec, pretože inak e, jednoducho to, čo žiadate, tak nebude veľmi prípustná, alebo teda nemá zmysel dávať sem, pretože my len vychádzame z toho, čo e, schválil výbor Agri. Takže zmena názvu to nepomôže, to je troška irrelevantné a e, je to postranná vec, pretože tu ide o zdravie medonosných včiel, pričom e, Medonosné včely sa tu považujú za, domestik- za súčasť domestikovanej polnospodárskej scény, a to na rozdiel od divých včel. A my iste sme sa, ale teda môžeme sa snažiť tam prepašovať zmienku o ostatných opelovačoch, ale e, to stanovisko mm, nemalo mm, za cieľ hovoriť aj o ostatných e, alebo iných organizmoch ktoré opelujú. No a mm, ďalej k otázke neonikotinoidov. niektorí ďalší, niektorí teda Keith a niektorí ďalší spomenuli, že neonikotinoidy majú overený dopad na umrtnosť včiel. A ja by som chcel povedať, že to znenie, ktoré v, tejto, v tomto návrhu správy je, tak je plne v súlade s tým, čo nám bolo prezentované tak v materiáli komisie, ako aj v uznesení parlamentu, ktoré sme schvalovali v minulom novembri. A ja viem, že budú e, názory, e, alebo teda budú otázky, vzhľadom k tomu, že sa realizovalo viacero štúdí, ktoré dospeli k tomu, že neonikotinoidy majú účinok. Ja to nepopieram. Viem, že takéto informácie sa e, objavia. Ono možno je, e, možno to, táto formulácia, ktorá sa ich týka, je taká troška ostrá alebo odvážna, ale mm, to je otvorené pozmeňovacím návrhom. Ja však e, by som apelovala na to, aby ste nereagovali len na toto. Toto naše stanovisko je možnosť, ako ovplyvniť výbor Agri v e, jeho rokovaní, e, pretože my sme v podstate vyjadrili najmä e, výhradu, že tento sektor po roku 2013 nemá zabezpečené financovanie. A to financovanie bude v podstate riadené akýmsi e, systémom voľného trhu a ak, ak, ak tam teraz nedostaneme tie neonikotinoidy, tak potom sa nám to už nemusí podariť. A preto v podstate sme chceli vyjadriť naše stanovisko k tejto veci e, voči e, výboru Agri. A to isté sa týka monokultúr. A pokiaľ ide o, o tú citlivú otázku JMO, tak možno to súvisí s nejakými vlastnosťami GMO, ale možno to súvisí, súvisí s tým, že tieto GMO sa zvyčajne pestujú vo, v obrovských monokultúrach a včely nemajú radi monokultúry. Oni jednoducho potrebujú uh, veľkú variabilitu uh, pelov, ktoré, ktorými sa krmia. Takže ja by som poprosila, aby sme nevnášali do, do tohto stanoviska nič iné, teda nejaké emocionálne reakcie, ale len vedecké uh, údaje. A nesústredujme sa len na toto, hej. Nesústredujme sa na nejaké časti správy vytrhnuté z kontextu, pretože tu máme príležitosť e, priamo prehovoriť k našim kolegom z výboru Agria, e, naznačiť im, aký názor máme na túto, tento daný sektor v polnohospodárstve a problémy, ktorým čelí. Ďakujem pani Görlingovej. Tým je diskusia uzavretá. Všetci budeme mať príležitosť podať pozmenujúce návrhy. Lehota je 15. jún. Bola trošku posunutá, pretože e, gestorský výbor bude o tom tiež rozhodovať e, neskôr a e, čakáme teda na vaše pozmenujúce návrhy. Ďakujem a prejdeme teraz k ďalšiemu bodu nášho programu, číslo 20 ide o nepriamu zmenu využívania pôdy. Komisia by chcela k tomu vysvetliť eh, svoju pozíciu z decembra 2010. Prosil by som, eh, prosila by som teda zástupcu komisie, aby sa ujal slova. Nech sa páči. Thank you very much, Madam Chairman. Ďakujem, predsednička. Ja nie som Filip Owen. Filip Owen sedí hneď vedľa mňa. Toto je téma, ktorú, ktorú sa zaoberajú dve generálne riaditeľstva komisie. Generálne riaditeľstvo pre energiu a Climate Action. Ja som z DJ Energy, Filip z Climate Action. No a my teraz sa vám spoločne predstavíme tento tematický okruh. Ďakujem veľmi pekne za to, že sme dostali príležitosť Myslím, že to je po druhý krát, keď hovoríme o, o téme o nepriamej zmene využívania pôdy. Myslím, že v novembri minulého roka sme to boli prvýkrát, no a odtedy, ako ste povedali, komisia predložila svoju správu z 22. decembra na túto tému, no a sme veľmi radi, že dnes to môžeme tiež predložiť možno len tak na úvod by som mal vysvetliť, O čom to vlastne je? Je to otázka, ktorá sa objavila kvôli energetickému a klimatickému balíčku. Obsahuje viacero cieľov pre EÚ. Poprvé obsahuje 20-percentný cieľ celkového podielu spod, obnovi, energie z obnoviteľných zdrojov z celkovej spotreby No a okrem toho obsahuje tiež smernicu o kvalite palív a tam je cieľ e, znížiť o 6 používanie palív, ktoré vylučujú, z ktorých sú veľké emisie CO2. Takže tieto ciele, s týmito cieľmi sme zaviedli stimuly pre dekarbonizáciu nášho energetického sektora, ale aj dopravy. A očakáva sa, že k dosahovaniu týchto cieľov prispejú biopalivá a to bolo potvrdené aj v plánoch, ktoré členské štáty a predložili podľa smernice o obnoviteľných zdrojoch energie, kde členské štáty vysvetlili, ako presne chcú spĺňať napríklad 10-percentný cieľ ľudí v doprave. A vidíme, že veľká časť z tohto cieľa bude plnená využívaním biopaliu. Z týchto dôvodov tieto smernice, obe smernice obsahujú, obsahovali prísne kritéria udržateľnosti pre typ biopaliu, ktoré sa môže používať na to, aby EU dosiahla ciele. Tieto kritéria sa týkajú skleníkových plynov, aký druh pôdy sa môže meniť na produkovanie biopaliu, ako aj z hľadiska CO2, ako aj z hľadiska biodiverzity, sú isté druhé, druhy pôdy, ktoré sa nemôžu využívať na tento účel. Avšak stále tu bol dojem, že tu je riziko nepriamých alebo emisí z nepriamej zmeny pôdy, no a preto komisia na predložiť do konca minulého roku správu na túto tému a to sme aj urobili. Takže ako môžeme definovať a chápať a problém nepriamej zmeny využívania pôdy. Je to komplexná téma, no a na úvod by je dobré objasniť, ako to treba chápať. Takže v skutočnosti, ak je tu situácia, že sa biopaliva produkujú z, na pôde, ktorá bola priamo zmenená, to je e, regulované, regulované príslušnou smernicou. Avšak, ak sa to robí na polnohospodárskej pôde už teraz sa takto nahradza iné plodiny. No a to označujeme pojmom nepriama zmena využívania pôdy. No a to vyústi do zmeny v dopite po polnohospodárských komoditách a náhrady, budú potom náhrady na týchto komodít. Takže ako vieme, že toto sa vôbec uskutočňuje, takže poprvé v decembri našej správy sme povedali, že jednou zo špecifických charakteristických čert je, že sa nedá priamo pozorovať alebo merať a preto jediný spôsob, ako niečo jasne o tej, tomto probléme povedať, je použitím ekonomických modelov. No a skutočne policia, e, komisia prijala viaceré kroky, o ktorých sme informovali v správe z decembra minulého roka pomerne detailne. Plus sme vypracovali správy, alebo poskytli správy všetkým, ktorých to zaujíma. No a závery ku ktorým sme dospeli na základe tejto práce, sú také, že skutočne to existuje, to uznávame, ale súčasne poukazujeme na nedostatky a neistoty, ktoré súvisia s modelom, ktorý právňuje toto tvrdenie. Rovnako sme analyzovali medzinárodný rozvoj, no ale v tomto momente dám slovo Filipovi, ktoré bude, ktorý bude pokračovať. Ďakujem, Hans. Tak, ako povedal môj kolega, je to téma, ktorú sa hovajú dve generálne riaditeľstva. Je to veľmi komplikovaná oblasť, no a, a úroveň koordinácie našich služieb bol a, bude veľmi intenzívny na to, aby sme dosahovali istý pokrok oblasti správy z decembra a sa týkajú poprvé medzinárodných aspektov. Toto je pomerne novie, nový pracovný okruh, ale krajiny sa už zaoberajú touto problematikou a to sme uviedli aj v správe. Najskôr sme sa zaoberali skúsenostiami z USA, tak na federálnej úrovni, ako aj na úrovni jednotlivých federálnych štátov, pretože boli už vypracované modely na dopad tohto javu a v Kalifornii nízkouhlíkový štandard kvôli tomu riešila, riešil sa problém nepriamej zmeny využívania pôdy. Ďalej, v tejto sekcii sme sa zaoberali aj inými druhmi opatrení, hlavne konzervačnými opatreniami, ktoré budú široko interpretované. No, vidíme, čo sa deje v Brazílii, kde je plnohospodárstvo ekologická zonácia, ako aj v Argentíne, kde je moratórium na výrub lesov. Okrem toho, na medzinárodnej úrovni sme sa zaoberali spoluprácou a partnerstvami pre bioenergiu tam sú partnermi viaceré krajiny, ako aj Argentína a Brazília. A zaoberali sme sa tým, aké, akú formy spolupráce prichádzajú do úvahy, do úvahy na medzinárodnej úrovni. No a ja sme mali informácie od um, súčasnených strán a aktérov, s ktorými sme viedli proces konzultácií počas celého procesu, najskôr v roku 2009, potom aj v roku 2010. A zhrnuli sme aké v tomto ohľade sú najdôležitejšie veci. Napríklad eh, predbežné konzultácie, tam sme dostali 71 reakcií, konzultácie 2010, 145 eh, reakcií. Okrem tam sme poukázali na to, že spoločné výskumné centrum v ISPRE uskutočnil technický workshop, eh, kde sa stretli experti, ktorí diskutovali o záujme v tom túto oblasť. No a závery tohto workshopu sú na stránke komisie. Samozrejme, že sme z toho vyvodili aj príslušné závery. Neskôr, tak ako povedal Hans, tak toto je problematika, ktorú treba riešiť a tvorbou modelov. No a však modely majú, majú obmedzenia, sú len ich kvalita dosahuje len kvalitu eh, vstupných údajov. Na druhej strane uznávame, že nepriama zmena využívania pôdy eh, má dopad na zniženie emisí skleníkových plynov. No a rovnako, ak sa vyžadujú kroky, tak komisia príjme tieto kroky s ohľadom na princíp prevencie. Náš závery boli také, že sú štyri možnosti, ktoré si vyžadujú ďalšie prešetrovanie. Prvou možnosťou bolo momentálne nič nerobiť, ale a ďalej monitorovať situáciu tak empiricky, aj z hľadiska vedeckého rozvoja. Druhou možnosťou bolo zaoberať sa alebo zvýšiť prahy úspor emisí CO2 pre všetky druhy biopalium a to sa predpokladá už v samotných eh, smerniciach po tretie zvážiť dodatočné, dodatočné požiadavky na udržateľnosť a viac sa zaobrať aj vecami aj javmi v Argentíne a Brazílii, ako som už uvedol. A po štvrté, zavedenie faktora na zohľadnenie e, emisí CO2 pre rôzne plodiny a je tu jasná potreba e, tvorby ďalších e, modelov, o tom hovoríme aj v našej správe. No a rovnako sme o tom diskutovali s ďalšími službami komisie na to, aby sme vypracovali dopadovú štúdiu všetkých štyroch možností. Táto práca stále prebieha. Ako som povedal, je to komplikovaná oblasť Musíme tu zajistiť kooperáciu a koordináciu našich služieb a stále sa tým zaoberáme. Máme za sebou dlhú cestu, ale ešte stále nie sme v cieli. A keď to dokončíme, tak bude sa najľahšie rozhodovať a budeme môcť, ak to bude hodné, prijať legislatívny akt. Máme ešte dva mesiace v rámci toho harmonogramu, ktoré sme si stanovili. Bude to náročné a čaká nás ešte veľa práce. Ďakujem pekne, predsednička. Ďakujem pekne obom pánom z komisie za ich prezentáciu k oznámeniu. A chcem sa spýtať, či sa chce ujať slova niekto z kolegyň a kolegov. Turmes, nech sa páči. Ďakujem, predsednička ako bývalý spravodajca pre smernicu o obnoviteľných zdrojoch energie. Veľmi dobre sa si spomínam, že posledné hodiny rokovaní sme strávili. Myslím, že to bolo od pomoci do druhej ráno, keď nakoniec sme dosiahli dohodu, ten legislatívny mandát pre Európsku komisiu, aby predložila riešenie a zaoberala sa faktorom Ilook A komisia akceptuje, že to existuje. Takéto zmena je to dôležité. Takže ja som teraz vyrozumel z prejavou dvoch zástupcov komisie. Hans von Steiner povedal, že nepriama zmena využívania pôdy existuje. Takže komisia hovorí, že to je vážny faktor. A po druhé, pán Owen povedal, že je to vec, ktorú musíme riešiť pomocou modelových situácií a modelov, ale máme aj iné veci, napríklad klimatické rozhodnutia, napríklad eh, energetické predpovede, to je modelácia. Samozrejme, že sú s tým spojené isté neistoty, ale všetci vieme, že podľa Lisabonskej zmluvy Musíme konať podľa princípu prevencie a to znamená, že aj keď si uvedomujeme, že modely sa dajú zlepšovať, a nie je to dôvod na to, aby sme nerozhodli. A prečo zdôrazňujem tieto veci? Pretože ešte stále mám dojem, že na základe tej reality, že komisia a že komisia bola proti prijatiu faktora ILUC, sme sa ocitli v situácii, keď na konci rokovacieho procesu sme uverali komisii, dali sme mandát, aby pokračovala pri implementácii legislatívneho mandátu, ale stále sa zlá. Zdá, že komisia má problémy pokračovať. Nie preto, že máme dosť dôkazov zo štyroch štúdií, že to je, že to má veľký dopad, no a po druhé máme dosť modelov, ale musí existovať ešte ďalšie dôvody, politické dôvody, alebo dôvody, že komisia má problémy akceptovať, že že to nedokázali do, akceptovať neviem, pred niekoľkými rokmi. Pre mňa je to veľmi náročné, ako môžeme delegovať alebo dôverovať komisia z nejakých zvláštnych dôvodov nerealizuje svoj mandát. No a vieme to tiež z kulárnych rečí, že komisia presadzuje zvyšovanie zvyšovanie eh, stropov, no, to by bolo ako keby ste mali auto bez prst, a namiesto toho, aby ste na ňo namontovali brzdy, len spevnite nárazníky, pretože viete, že budete neustále búrať do stien a domu rovno. a ja som presvedčený, že musíme ísť podľa modelu 4. To sú krmivá, špecifický look faktor. Tam sme hlasovali rokom 2008. Takže sa pýtam komisie, neexistujú žiadne politické dôvody, prečo máte také problémy predložiť nejaký špecifický faktor ILOC. My myslíme, že príklad Kalifornie ukazuje, že sa dá zaviesť faktor na základe modelácie Kalifornia. Má vedecký výbor, ktorý reviduje pravidelne, keď veda povie, že to treba napraviť. No ja osobne nechápem, prečo komisia má také problémy akceptovať a predložiť návrat o krmivách a špecifickom faktore ALU. Ďakujem pekne. Ďakujem. Mám ešte 4 prihlášky do diskusie a chcela by som kolegov a kolegyne poprosiť, aby boli struční, pretože máme na programe ešte jeden bod. Pieta Líze, nech sa páči. Ďakujem. Pani predsednička, samozrejme, že parlament nemôže akceptovať, ak komisia E, jasné zadanie nesplní. E, preto moja prozba na Európsku komisiu znie, aby pracovala skutočne e, plynula a precízne. Nie som však ale presvedčený o tom, že by to mala byť možnosť číslo 4, ktorá navrhuje veľmi byrokratický postup. Dovolte mi teraz e, položiť tri otázky, ktoré si musíme položiť všetci spoločne, pokiaľ sa vyskytnú nejaké extrémne účinky, ak napríklad dôjde k krčovaniu e, dažďového pralesa, alebo ak existuje priama súvislosť medzi e, aktivitami, ktoré nie sú vhodné pre oblasť klimatických zmien. Je to potrebné niekde zaradiť, ale v žiadnom prípade nie je možné ísť zo stotinných tisícine, pretože všetky aktivity, ktoré majú pozitívny účinok a biopáliva majú v každom prípade pozitívny vplyv e, na e, e, klimatické podmienky, tvrdiť skrátka, že biopaliva sú v zásade nevhodné, to si nemyslím takéto efekty by sme mohli samozrejme skúmať aj u iných tém. Všetci sú si vlastne zajedno v tom, že z e, pozície klimatických e, e, zmien životného prostredia je lepšie používať ako stavný materiál drevo, ale ak sa zase pozrieme na to, či by napríklad tie plantáže, ktoré sa klčujú za týmto účelom, aby sa získalo E, drevo e, nebolo možné využiť na výrobu potravín. Môžeme zase e, vychádzať z toho, že pôjde o bioprodukciu. Na hektár tam získavame ale viacej potravín, pokiaľ nepoužijeme biometódy. Takisto podporujeme bioenergiu, ale ministerka pre životné prostredie mi vypočítala, že budeme potrebovať viacej plochy pre veternú energiu v Nemecku a má to samozrejme dopad na agrárnu politiku. To som si ja nevymyslel, to mi povedala e, kompetentná e, ministerka v Šlesvicku-Holštajnsku. Takže e, takéto nepriame účinky máme všade, preto je potrebné, aby nám komisia predložila niečo, ale aby nezachádzala pritom od stotiny tisícine, mala by sa E, skoncentrovať teda na e, nedôležité veci a nemala by vychádzať z toho, že tieto biopalivá sú v zásade niečo nevhodného. Vždy je potrebné, e, vždy je možné nájsť aj pozitívny efekt a nie je potrebné, aby sme do toho zapracovali príliš veľa byrokracie. Ďakujem. Pánu Lize má teraz Linda McEwen. E, ďakujem, pani predsednička, len veľmi stručne hovorí pani McEwen. Ja nezávidím komisii túto úlohu, pretože to je iste veľmi komplikované. Tá legislatíva sa snaží rozlišovať medzi dobrými a zlými biopalivami a keď sme my o tom rokovali, už vtedy boli problémy definovať takéto niečo a e, my sme sa snažili nájsť nejaké riešenie. Ale je zjavné, že sú zlé biopalivá a v parlamente pred pár týždňami sme sa napríklad dozvedeli o prípade vo východnej Afrike, kde sa e, pravdepodobne e, zlikviduje časť, e, časť pralesa, Ehm, v jednej z najchudobnejších krajín e, budú presídlení ľudia do, erš, do ešte horších podmienok preto, aby tam talianská spoločnosť mohla pestovať e, plodiny pre biopaliva. Takže my by sme mali e, konzistentne vystupovať spoločne a dohodnúť sa, že nebudeme podporovať takéto projekty. No toto je v podstate priame, priama zmena využitia krajiny, ale mali by sme sa dohodnúť, čo sa stane, ak nejaký developer, povedzme, kúpi Eh, polnospodárskú eh, pôdu, povedzme v Afrike, a potom, eh, ja neviem, zlikviduje ešte k tomu nejaký les a namiesto potravín sa tam pestujú plodiny určené na biopaliva. Toto je veľmi ťažké, pretože hm, ľudia aj celé komunity majú veľmi ťažko, veľmi ťažko môžu komunikovať s veľkými firmami. Hej. Na druhej strane nemôžeme, tak ako niektorí tvrdia, úplne zastaviť produkciu biopalív, jednoducho potenciálne biopaliva, ak je možné ich získať ekologicky a rozumne, tak majú svoju úlohu. Ale my už teraz e, vidíme, že e, ľudia sú trocha nervózni a e, znižuje sa aj príliv investícií do, do výskumu v tejto oblasti, takže nezavidím komisii. Ďakujem, teraz má slovo pán Arzenis. Thank you very much, Madam Chair. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ako e, hovoril pán Turmes a pán Líze, no, či je komisia v tomto zodpovedná a spolahlivá, to je otázka. A toto nie je ani tak adresované DG pre klímu, ale skôr DG energie, pretože to sa troška bráni. Takže my potrebujeme nové štúdie a komisia síce financovala tri štúdie, a minimálne z jednej, ktorú vypracoval med, Medzinárodný e, inštitút pre potravinovú politiku, tak e, z tohto vyplín, vyplynulo, že plodiny ako napríklad e, palmy pre palmový olej, soja alebo iné, ktoré sú používané na palivá, tie nám nepomáhajú splniť náš cieľ z článku 17 zo smernice o obnoviteľných zdrojoch palív. A to je cel, ktorý sa týka znižovania emisí CO2. Toto nám vôbec nepomáha. Ak zohľadníme e, rôzne faktory týkajúce sa biopalív, tak e, je riziko, že ten, ten, ten odhad, e, tie dáta, ktoré máme, teda naznačujú, že jednoducho nezohľadníme jednoducho 14 e, až 29 miliónov vozidel v Európe, ak e, povieme, že tie biopaliva túto otázku riešia. No a toto je pomerne veľký problém a je možnosť, ako to vyriešiť, a bolo to už spomenuté, že by sme zvýšili ten prach. A pán Turmes odpovedal veľmi konkrétne k tejto veci. A mali by sme, pres, e, mali by sme zmeniť ten prach, ale z, zamýšľať sa aj nad faktorom ILU, ktorý sa týka povedzme chovu dobytka alebo chovu zvierat. Áno, biopaliva sú dobré, ale len ak zohľadníme faktory ILUK, teda nepriamej zmeny využívania pôdy. Nerobme z biopalív zlú vec. Učas. Ďakujem a teraz prosím kolegu Učasa. Grazie Presidente, la mia è una domanda ai rappresentanti della Mám otázku na zástupcu komisie, respektíve zástupcov komisie. Ide o právnickú otázku a síce o skúsenosti, ktoré sme získali pred dvomi týždňami v pléne. Hovorili sme, schvál, e, išlo o schválenie témy kolega kolegu Arzenisa. V tejto súvislosti bola položená otázka e, týkajúca sa použitia zmluv, predovšetkým z pozície princípu subsidiarity. To znamená, využívanie ploch e, spadá pod e, národné kompetencie, využívanie pôdy. Pokiaľ dnes ale počítame s e, akciou spoločenstva, ktorá je záväzná pre všetky člá, štáty e, spolu s podmienkami, ktoré sa týkajú využívania pôdy, ako je možné zaviazať jednotlivé členské štáty po tom, e, čo e, komisia povedala. Ďakujem. A teraz mám na zoznam ešte pána Trimopoulosa. Ďakujem, pani predsedníčka. Zdá sa, že e, je potrebné, aby sme sa touto témou raz dôkladne zaoberali. Počuli sme o účinkoch, aké to má na pralesy, ale existujú aj nepriamé účinky, efekty. Napríklad e, potraviny sa používajú na e, výrobu palív. To znamená, E, tá produkcia sa presunie na iné e, plochy, e, napríklad biotópy. Strácajú sa takto jednotlivé druhy v oblasti fauny a pokiaľ budeme používať viacej biopalív v Európe, tak to znamená, že budeme potrebovať 96 miliónov hektár v celosvetovom meritku aby sme pokryli potrebu. To znamená, že existuje aj štúdia Európskeho inštitútu pre životné prostredie, kde sú uvedené veľmi dôležité fakta týkajúce sa e, ďalšieho vývoja používania biopalív až do roku 2020. Hovorí sa o tom, že e, plocha väčšia dvakrát taká veľká ako Belgicko by sa mala byť e, použiť na E, dodatočnú potrebu, zvýšenú potrebu e, biopalí v najbližších rokoch. ...27 až 56 e, miliónov CO2 emisí by to znamenalo dodatočne budeme mať e, v tomto čase 42 e, miliónov motorových vozidiel v Európe. Komisia vychádza, musí vychádzať zkrátka z týchto údajov, ktoré sa týkajú nepriamého využívania pôdy. Richard Zeba ako posledný rečník. Ďakujem. Myslím si, že komisia veľmi starostlivo e, postupuje v tejto otázke. Pokiaľ diskutujeme o veciach, ako je Isle of Factor, tak sa používame prakticky na e, veľmi neistej e, pôde. Pokiaľ sme zadali túto úlohu, myslím si, bude dobré pokiaľ sa postaráme o to, aby sme mali e, podklady, ktoré sú naozaj e, veľmi dôkladné, Ináč máme dočinenia s nepriamými aspektami a e, pokiaľ hovoríme o legislatíve, veľmi ľahko môže, dvojsť, môže znamenať takéto konanie prekážky tomto postupe. Myslím si, že komisii musíme dať určitý čas e, k dispozícii a parlament ako taký musí dávať pozor, pretože e, zavedenie e, týchto faktorov je oprávnené, ale ako som už spomínal, kvantifikovať tieto nepriame, a nepriame faktory musíme sledovať ešte e, určité štatistické údaje, pretože tieto nepriame účinky nevieme tak presne e, vyčísliť. Časový faktor je teda veľmi dôležitý a myslím si, že ten čas musíme komisii e, dať k dispozícii, ináč to nebude mať celé zmysel. Mám tu štúdiu TG vnútorná politika. Možno, že by sme mali e, diskutovať aj e, na túto tému. Je tu však e, e, kritika e, komisie. Možno, že by bolo celkom dobré, keby sme pozvali kompetentné osoby, aby sme zistili, z akých dôvodov, pretože ja si to neviem celkom dobre zdôvodniť. Ďakujem, pán Ziebe. A teraz by som poprosil komisiu o záverečné rezume, ale ozaj veľmi stručne, pretože máme ešte jeden bod na programe. Dnes tu máme e, DG Klima, DG e, Energia, e, ste, teda máte kontakty alebo diskutujete aj s DG 8? Ďakujem veľmi pekne. No, ja som si istý, že kedykoľvek prehovorím, tak sa zdvihnú ruky, ale ja musím povedať na začiatku, že potrebujeme biopaliva. O tom nie je žiadnych pochybností. Komisia to nedávno prehlásila aj vo svojej bielej knihe o doprave kde stanovila cestovnú mapu do roku 2050 a tvrdí tam, že potrebujeme biopalivá. Nemyslím si, že či DG klíma alebo DG energetika môžu tvrdiť, že biopalív sa môžeme vzdať v budúcnosti. Toto jednoducho možno nebude. A tiež sme si vedomi toho, že sa používa do veľkej miery e, v komisii na tvorbu hypotéz systém modelovania, ale ako som povedal, vždy modelovanie nesie za sebou určité obmedzenia. My špecificky využívame systém modelovania nielen na tvorbu stratégií, ale aj mm, mm, úpravu legislatívy a preto si musíme byť veľmi dobre vedomi toho, čo sa deje pri tom modelovaní, aké vstupy do neho vstupujú. Ja som si poznamenal, že sedem rečníkov povedalo, že toto, toto je treba dobre preskúmať, radšej tomu venovať viac času a prísť s korektnou odpoveďou, a to sme vlastne potvrdili aj minulý november. My to robíme takýmto spôsobom, diskutujeme o rôznych možnostiach veľmi dôkladne interne v komisii, ale aj s ostatnými e, generálnymi riaditeľstvami, napríklad DG polnohospodárstvo, ktoré je do tohto procesu zapojené, takisto DG pre obchod, DG pre, pre priemysel a DG pre životné prostredie. Čiže my rokujeme s našimi kolegami z ostatných útvarov komisie o rôznych možnostiach. Ale keď dojde e, k tomu, že bude hotové hodnotenie dopadov a budú jasné konečné možnosti, a alternatívy, tak potom bude treba vstúpiť do politickej diskusie a bude treba dať politickú odpoveď na tie rôzne otázky. Ale teraz dám e, slovo Hansovi. Pani predsednička, veľmi stručne viem, že tento bod chcete ukončiť, ale bolo spomenutých niekoľko vecí, alebo teda niekoľkokrát bolo spomenuté, že, že DG pre energetiku je proti e, proti e, faktorom ILOK, ale ja by som chcel povedať, že v komisii nemôže nikto vyjadriť žiadny názor predtým, než bude dopadové hodnotenie k dispozícii. Až dopadové hodnotenie ukáže, aké sú dopady toho či onoho konania. Preto skúmame viacero možností, viacero alternatív, ale nedospeli sme zatiaľ k žiadnym záverom, bez ohľadu na to, čo, um, čo sa možno šepká v kuluároch. Um, ale jedna vec, um, ktorú by som chcel spomenúť, ide o to, že kľúčový cieľ smernice pre obnoviteľné energie a som si istý, že aj kolega Thomas bude so mnou súhlasiť. E, Ide v tejto smernici o vytvorenie prediktability a stability a vytvorenie dobrej investičnej klímy pre tých, ktorí by chceli investovať do obnoviteľných energií, pretože na dosiahnutie nášho cieľa je veľmi potrebné získať takúto hybnosť a boli by sme radi, aby táto vec bola uzatvorená čo najskôr a chceli by sme nájsť také riešenie, ktoré bude znamenať e, riešenie kvalitné pretože investori, ktorí plánujú investovať do mm, biotechnolo- biotechnológií a iných e, obnoviteľných zdrojov energií, budú mať jasnú predstavu o tom, aký, s akým právnym rámcom môžu počítať. Tak, takže ja by som povedal, že my no, nerokujeme dňom nocou, ale rokujeme veľmi často o tejto záležitosti a dúfame, že ešte pred e, letnými, letnou dovolenkou dospejeme k nejakému riešeniu. Ďakujem za túto informáciu, ako aj za diskusiu. Ako sme počuli, e, zostaneme e, pri tejto problematike, nie je to ešte ukončené. Dostávame sa k poslednému bodu nášho programu. Ide o prezentáciu o štúdii e, o emisiách CO2. Dovolte mi, aby som vám teda hneď odovzdala slovo, aby sme tú poslednú polhodinu ešte dobre využili. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, vážení členovia výboru som koordinátorom EMAS pre životné prostredie. Ja by som chcel poďakovať za, toto, za túto vašu pozvánku e, zúčastniť sa na tomto zasadnutí. Ja by som chcel hovoriť o systéme offsetu a e, využil by som pritom experta, ktorý je vedľa mňa. Objasním zhruba východiska. Ja som sa zúčastnil v parlamente v roku 2008 na zasadnutí výboru pre životné prostredie, kde sme hovorili o štúdii o e, tzv. uhlíkovej stope a Ehm, vtedy sme vlastne eh, načrtli eh, možnosť nejakého plánu riadenia uhlíka a hm, dnes by sme chceli predstaviť druhý plán, eh, ktorý sa týka hm, tzv. offsettingu CO2, teda ide zatiaľ len o štúdiu. A, môžete, a ste viete, že Grémium sa rozhodlo o tom, že bude rozbehnutý akčný plán na znižovanie CO2 a konzultant, ktorý vedľa mňa vám vysvetlí, aké úlohy by mohol zohrávať práve offsetting v tomto pláne e, obnovia manažmentu e, emisí CO2. E, štúdiu bude viesť pán Tibor Dörzel zo spoločnosti Deloitte a tiež Tango Dimenso zo spoločnosti CO2 Logic. Ďakujem veľmi pekne. Ak máte nejaké otázky, alebo ak budete mať nejaké otázky po tejto našej prezentácii, veľmi radi na ne odpovieme. Hello. Thank you very much for giving us... Ďakujem veľmi pekne, že ste nám dali túto príležitosť prezentovať výsledky tejto štúdie, štúdie týkajúcej sa e, nahradenia emisí CO2, e, ktoré generuje Európsky parlament. E, aby, aby som pripomenul, z čo táto štúdia vyplýva, Európsky parlament sa rozhodol do roku, od roku 2006 do roku 2020 znížiť svoje emisie CO2 o 30 V roku 2008 spoločnosť Deloitte E, vykonala prvú štúdiu a navrhla určité opatrenia, ako dosiahnuť tento cieľ Európskeho parlamentu 30 e, Akčný plán pre znižovanie emisí CO2 bol schválený e, grémium Európskeho parlamentu a vo februári, a to vo februári 2009 a dostal sa do akčného plánu EMAS. Cieľ číslo 9 na tomto akčnom pláne bola štúdia nahradenia, teda offsetu e, emisí CO2 produkovaných Európskym parlamentom. A teraz je otázka, e, čo e, vlastne, aký je vlastne, aká je vlastne táto uhlíková stopa Európskeho parlamentu. Európsky parlament sa rozhodol zahrnúť do štúdie veľmi široký rozsah svojich činností a súvisiacich činností. Teda táto uhlíková stopa je veľmi široká. Sú to na jednej strane skleníkové plyny, emisie teda spôsobené e, pálením fosílnych palív na výrobu elektriny a tepla, ktoré sa spotrebujú tu v parlamente. E, druhým okruhom sú straty, e, straty spôsobené únikmi z chladiacich systémov, teda hovorím o emisiách skleníkových plynov, ďalej e, e, energia využívaná na dopravu, a to tak stálych pracovníkov, ako aj návštevníkov, aj poslancov všetkých. A to je veľmi dôležité uvedomiť si, že lety, e, parla, mm, lety poslancov do Bruselu alebo Štrasburgu sa nezahrňajú do, tohto, do tejto celkovej energetickej stopy alebo uhlíkovej stopy. No a my sme teda nezahrnuli tieto lety ani do nášho skúmania a zahrnuli sme tam e, uhlíkovú stopu všetkých, e, e, všetkej, všetkého inventáru, ktorý sa používa, to znamená všetko, pri čom vzniká nejaké CO2. A aj my, napríklad Deloitte, sme Ehm, sme zahrnuli do tohto skúmania naš, naše emisie CO2 súvisiace s touto štúdiou. Mimochodom, tá štúdia je nulová z hľadiska emisí CO2, takže my tu v podstate hodnotíme všetky, e, všetok majetok, ktorý Európsky parlament vlastne alebo kontroluje a to počas celej užitočnej životnosti tohto inventáru, materiálu a vlastníctva. Takže nejde len o priame emisie, ale parlament chce znižovať všetky emisie ktoré, eh, ktoré nejakým spôsobom ovplyvňuje teda aj cez svojich dodávateľov, napríklad eh, dodávateľov papiera, potravín a tak ďalej. Teraz je otázka taká, eh, ako sa vyvíja táto uhlíková stopa od roku 2006. No dobrá správa je, že tento vývoj je pozitívny a v súčasnosti dosahujeme už 14-percentné zníženie pre E, teda na jedného zamestnanca od roku 2016, pričom najväčší podiel na emisiách CO2 má doprava. Európsky parlament je teda na dobrej ceste dosiahnuť ten svoj 30-percentný 30 cieľ zníženia, ale otázka je, čo um, urobiť s, s tými zostávajúcimi 70% emisí CO2. Tu by um, mohlo, mohol sa práve uplatniť ten princíp nahradenia alebo offsetu. Um, no a Cieľom tejto, tejto štúdie bolo e, zistiť, čo v prvom rade zaradiť do tejto oblasti offsettingu pre EP, teda či, e, či zahrnúť do offsettingu len emisie CO2 z letov a dopravy, alebo celkový, e, celkovú tú uhlíkovú stopu. A po druhé, ako tieto, tieto emisie CO2 nahradiť. A ďalej sme chceli popísať rôzne systémy offsettingu a štandardy, ktoré pôsobia a tiež analyzovať právny kontext e, pre, e, pre tento offsetting. A e, cieľom je dosiahnuť v podstate uhlíkovú neutralitu. A tento proces dosahovania uhlíkovej neutrality zahrňa niekoľko krokov. Prvé tri kroky Európsky parlament už vykonal. Teda v prvom rade zmerali sme celkovú uhlíkovú stopu parlamentu. Parlament implementoval určité stratégie na redukciu eh, tejto uhlíkovej stopy a prepočítal eh, svoje emisie uhlíka eh, na základe týchto zmien. No a ako ste videli predtým, tak sa to premietlo do určitého poklesu a otázka je, teda Otázka je, čo robiť s zostávajúcimi 70% eh, emisí CO2, ako offsetnúť tieto eh, emisie. No a my eh, v podstate zvažujeme s tým, že by to nahradenie emisí CO2 bolo, bolo vykonané len pre tých zostávajúcich 70 emisí v roku 2020, potom 30 znížení a tým parlament v podstate môže prevziať zodpovednosť aj za tieto zostávajúce emisie. Takže ako to vlastne v reále funguje? Tu vidíme, že projekt nahradenia emisí CO2 e, je overiteľný reálny projekt, ktorý znižuje emisie CO2 a vrátime sa potom neskôr ešte k nejakým konkrétnym príkladom. Tieto projekty každopádne musia byť e, overené certifikovaným orgánom, aby sa z vedeckej stránky skutočne niečo dialo, aby ten projekt mal zmysel, aby to nebola len, nebol len teplý vzduch. No a tento projekt eh, eh, v podstate uvažuje s presunom tých, eh, toho offsetu na, určitý, na účet ILO, a, pardon, ITL a tento projekt ITL v podstate táto databáza obsahuje projekty, ktoré sú uhlíkovo pozitívne a je možné prostredníctvom nej sa skontaktovať s týmito projektmi a e, započítať si vzájomne tieto emisie CO2. No a tá tretia strana verifikuje, že k takémuto nahradeniu skutočne došlo, teda nesmie byť povedzme úspora CO2 započítaná dvomi, eh, dvo, dvomi eh, emitentmi naraz. To, je, to sú len príklady takýchto projektov, aby ste vedeli, že o čom asi hovoríme. Eh, tu v podstate ide o financovanie CO2 pozitívnych projektov. Tuto je napríklad projekt na produkciu biomasy v Afrike, kde sa využíva biomasa na výrobu energie, teda obnoviteľné energie, namiesto spalovania fosílnych palív e, v tradičných naftových generátoroch. Ďalej e, projekty veterných fariem, ktoré e, pomáhajú, pomáhajú produkovať obnoviteľnú energiu dodávanú do siete a vytlačať tak neudržateľné palivá, ako napríklad klasické tepelné elektrárne, ktoré spalujú uhlie Ďalej, ďalší podobný projekt je, prebieha v Tanzánii, kde sa likviduje skleníkový plyn, metán, ktorý je produkovaný zo skládky. Ten metán spôsobuje aj iné problémy než, než klimatické zmeny, teda je to zapáchajúci plyn spôsobuje zdravotné problémy, takže v tomto prípade sa ten metán využíva na produkciu energie. Tu napríklad je príklad inštalácie solárneho panelu v Južnej Afrike, kde sa využíva mm, tento panel, alebo taký, takéto panely sa využívajú na ohrev teplej užitkovej vody pre obydlia a tým pádom sa šetria, šetria e, fosílne paliva, respektíve nie je potrebné ich spalovať. Teraz je tu otázka, keď sa rozhodneme pre toto započítavanie, ktoré, e, ktorú časť toho uhlíko, tej uhlíkovej stopy Európskeho parlamentu je možné takýmto spôsobom započítať. V prvom rade E, lety poslancov nie sú započítané do, celkového, e, do celkovej uhlíkovej stopy, takže náš návrh je započítať ich, vypočítať, koľko to je a započítať ich a nechať na každom poslancovi, aby si, aby si započítal svoj let, alebo teda svoju uhlíkovú stopu e, podľa, svojho, podľa svojej voľby. My sme ďalej rozlíšili tri možnosti, tri rozsahy No, tohto započítavania uhlíkovej stopy, teda minimum to sú v podstate um, lety um, z pracovníkov, zamestnancov. Tu by náklady na uh, toto uhlíkové započítanie bolo 108, boli 108 tisíc uh, eur ročne. A druhá možnosť, širšia možnosť sú všetky náklady um, na cestovanie, alebo tá teda cestovné, nie náklady, ale uh, uhlíková stopa cestovania všetkých zamestnancov, ako aj prevádzky budov. E, to, to predstavuje zhruba 30 celkovej uhlíkovej stopy a asi 605 tisíc eur ročne. No a e, celý, e, celá uhlíková stopa, to je ten najširší rozsah, záber, tá v podstate zahrňa všetko to, čo sme vypočítali a o, tom, o čom som hovoril predtým. Teda okrem letov poslancov podstate všetky lety zamestnancov, prevádzka budov, e, vozidla a všetko ostatné, teda napríklad služby ako údržba, čistenie, likvidácia odpadu, ehm, prevádzkový inventár, e, spotrebný materiál a tak ďalej. Čiže všetko toto by predstavovalo náklady započítania uhlíkovej stopy asi 2050, pardon, 2 milióny 50, 50 tisíc eur ročne. Uh, to je 80 vlastne celého, celej uhlíkovej stopy. Takže toto je vec, o ktorej bude rozhodať predsedníctvo počas leta. Tieto štandardy na započítavanie uhlíkových emisí sú veľmi dôležité a veľmi často sa im venuje média a je samozrejme evidentné, že tú redukciu emisí CO2 treba reálne vysledovať, aby, aby nespôsobovala ško- ne, škody inde. To znamená, e, čistý prínos by mal byť garantovaný, socioekonomické faktory by mali byť takisto e, garantované um, alebo by mali byť pozitívne. A niekedy sa spomína to, že ľudia vidia toto započítanie CO2 e, asi tak, že no, započítam si to s niekým a tým pádom sa budem cítiť dobre, ale Um, Európsky parlament uh, k tejto veci inak, uh, odhodlal sa, alebo teda rozhodol sa, že nejakým spôsobom sa postaral svoje emisie CO2. To je dobrý prístup. A um, druhá vec, uh, v podstate to je niečo podobné ako pri recyklácii papiera, um, alebo teda využívanie recyklovaného papiera tak e, človek, ktorý používa recyklovaný papier, nemôže tvrdiť, alebo nebude tvrdiť, že e, som lepší než môj sused. Zkrátka, tu sa parlament rozhodol merať e, svoju, svoje emisie CO2 a nejakým spôsobom ich nahradiť a tu vidíme určité štandardy, ktoré sú v tejto oblasti veľmi dôležité a treba ich zohľadniť. A my sme v štúdii e, navrhli, aby e, bol uplatnený ten tzv. čistý rozvojový mechanizmus e, v zmysle európskeho systému na obchodovanie s emisiami. Toto už bolo v podstate akceptované organizáciami EÚ, má to svoju logiku a pre to dobrovoľné započítavanie emisí CO2 parlamentu to tiež má význam. No a vysledovateľnosť týchto úspor, voči ktorým sa započítava emisia CO2 parlamentu, je samozrejme veľmi dôležitá a tiež fáza, v ktorej tie projekty, tie projekty sú podporované. Pretože je dôležité, aby ten projekt bol, alebo teda aby boli podporované také e, projekty, ktoré majú prínos, ale nemajú negatívne interakcie, alebo teda nespôsobujú produkciu CO2 niekde inde v tom reťazci. <clears throat> Takže je možnosť e, investovať do bežiacich projektov a tým pádom sa vyhnúť e, riziku, že e, tam budú nejaké nepredvídané problémy. Toto je v podstate akýsi ex post nákup e, kreditov. No a teraz je tu možno jedna vec, ktorú si, alebo teda jedna otázka, ktorú si kladiete, čo robia v tejto oblasti ostatné organizácie. My sme tu zanalizovali niekoľko organizácií zistili sme, že napríklad OSN započítala všetku svoju energetickú spotrebu budov aj oficiálnych e, ciest po svete, teda e, slogan OSN je smerujeme k neutralite z hľadiska uhlíka. horský parlament takisto e, offsetuje svoje oficiálne lety všetkých poslancov aj zamestnancov parlamentu. To isté platí pre nemecký Bundestag. A tam v roku 2011 je na započítavanie emisí eh, z eh, pracovných ciest poslancov aj zamestnancov Bundestagu a všetkých zamestnancov ministerstiev. Tento rozpočet predstavuje 2 milióny ročne. A to isté platí pre dolnú komoru holandského parlamentu alebo švédsky parlament rovnako švajčiarsky par- parlament a napríklad európska delegácia do Cancúnu, všetky teda lety európskej delegácie boli tiež započítané. Takže ja uzavriem túto časť a e, chcel by som e, vysvetliť, aké výhody by Európsky parlament čerpal z takej, takéhoto systému. Dostal by sa dostal by sa na popredie v boji proti emisiám CO2, bol by príkladom pre zbytok sveta a dobro, bola by to dobrá príležitosť túto vec tiež komunikovať a tiež by sa posilnila e, posilnil záväzok e, e, vyplývajúci už z EU ETS a išlo by v podstate o záväzok prísnejšie než tých 30 teda Európsky parlament by sa postaral, postaral, postaral aj o tých zostávajúcich 70 a rovnako ako e, ostatné rozhodnutia, toto rozhodnutie by bolo e, vykonané, by bolo prijaté interne v Európskom parlamente a e, Európsky parlament by v podstate mohol poukazovať na pozitívny dopad na životné prostredie a zároveň to, že pomáha rozvojovým krajinám tým, že podporuje projekty v týchto krajinách a e, nezabúda teda ani na e, záväzky z Cancúnu na zmierňovanie a prispôsobovanie sa klimatickým zmenám v týchto krajinách, ale na taká drobná anekdota, ktorá spomína potapajúcu sa loď, že ak tá loď e, narazí na nejaké skaly a, do- a prerazí si dno, tak je treba jednoducho špičkovú technológiu na to, aby tá loď sa opravila, podvodné zváracie zariadenia a tak ďalej. To je tých 70%, to sú tie technológie, ktoré sa snažia pardon, to je tých 30%, to, to je to zníženie, o ktoré sa teraz parlament snaží technologicky, ale 70% to je tá voda, e, ktorá sa do lode dostáva, kým tam zvárate tú dieru. No a toto je vlastne tá naliehavosť e, riešenia energetických zmien v dvoch, v dvoch fázach. Čiže kým sa zvára pod vodou, tak je samozrejme treba e, aj kýblami vylievať vodu z tejto lode. A to je práve ten offsetting, to je práve to započítavanie, ktoré chce Európsky parlament uplatniť e, pred tých zostavujúcich 70 a to je zároveň aj riešenie do budúcnosti. Dovolte mi, aby som sa ešte poďakovala za túto prezentáciu ale zároveň sa musím uspravedlniť za to, že je tak málo poslancov prítomných. Ja som to považovala za veľmi napínavé a zaujímavé. Škoda, že to ostatní nepočuli. Ale všetci predsa vieme čítať a aj si to prečítame. Takže spýtam sa ešte e, kolegov, e, či majú otázku e, je to samozrejme obrovský rozpočet a ja ako žena, aj žena v domácnosti by som si e, želala, aby sa uviedli aj e, vlastné úspory. Ja to teraz hovorím mojimi vlastnými slovami, aby sme sa, si, sa takto mohli vykúpiť zkrátka e, z viny, ktorú máme ako veľká inštitúcia a ktorá ako taká teda v značnej miere E, prispieva k vysokému podielu e, CO2 emisí. Ja si myslím, že e, aj čo sa týka klimatizačného zariadenia, aj to by sa mohlo upraviť, pretože mi je v tejto inštitúcii vždy zima. Takže tí kolegovia, ktorí zostali, sú jedinými diskutujúcimi. Dávam vám teraz slovo, nech sa páči. Jedna z vecí, ktorá je pre nás dôležitá, je, že offsetting nenahrádza alebo urávanie CO2. My budeme, musíme znižovať emisie CO2, máme plán, budeme ten plán dodržiavať, až e, pokiaľ neznižíme naše emisie o 30 Si hovorí, že je tu ďalšia možnosť pre tých 70 ktoré ešte zostávajú. No, v žiadnom prípade to neovplyvní naše snahy znižovania emisí CO2. Je to len taký doplnok. No, a ďakujem pekne za túto prezentáciu. Je to veľmi zaujímavé. A iste nemôžeme nahradiť eh, znižovanie emisí CO2 offsettingom alebo kompenzáciou nejakou. Ja, ak to chápem správne, tak náklady na prvom sú 2,5 milióna eur ročne, ak som to správne prečítal. 8%. Je to správne aké sú náklady na offsetting pre parlament 8%. Tam nepatria tie lety poslancov. My máme rôzny premenový systém, ktorý ide od minimálneho rozsahu cez stredný rozsah až do uhlíkovo-neutrálneho rozsahu. No a e, uhlíkovo-neutrálny znamená, že všetky emisie priame a nepriame budeme kompenzovať. No takže je to od 100 tisíc eur do 2 miliónov v závislosti od toho rozsahu, ktorý si vyberieme a z 2 eh, miliónov, eh, koľko sú to prevádzkové náklady poskytovaných služieb a aké percento je na kompenzáciu na skutočné úspory CO2. 2 milióny v tomto prípade znamenajú, že eh, vypočítame našu uhlíkovú stopu, máme 100 tisíc tón, povedzme, a cena na trhu je 20 eur na tonu, takže výsledok 2 milióny eur a potom dáme cenu na naše emisie, no a hovoríme pri priemernej cene 20 eur na tonu. Takže nesúvisí to s operačnými nákladmi, sú to len náklady na základe našich emisí. No a podľa štúdien je to 100 000 tón CO2. A to hodnotíme v súlade s priemernou cenou. Dostaneme sa k sume 2 milióny na kompenzáciu všetkých emisí parlamentu. No a ak môžem ešte jednu otázku. Chápem, že musíme že musíme kúpovať takéto množstvo uhlíka, určujeme tony, ale aké percento by sme museli zaplatiť na operačné náklady osoby, ktoré, teda, ktoré nepôjdu priamo na úspory. Ak je také číslo vôbec. Pretože sú isté personálne náklady na dosiahnutie tých eh, úspor. chcete, môžeme to zopakovať. Dúfam, že som pochopil vašu otázku. Ak by sme všetko znížili technickými zariadeniami, aké boli operačné náklady, no, môžeme sa pozovárať neskôr osobne. Predtým, než prejdeme do bilaterálnych rozhovorov, to sa môže uskutočniť dodatočne. Dovolte mi, aby som sa poďakovala za e, všetky príspevky. Myslím si, že e, musíme e, zostať u tejto problematiky. Je potrebné samozrejme zistiť aj, aké sú administratívne náklady budova a všetkého ostatného. Dovolte mi teda, aby som ukončila týmto naše zasadnutie. Zajtra Pokračujeme zasadnutím koordinátorov a o 10.00 začína normálne zasadnutie. Ďakujem vám, e, prajem vám príjemný večer a ďakujem aj tlmočníkom. <laughs>